Dobré ráno. Začneme naše stretnutie výboru druhá v tejto obrovskej miestnosti. Dúfam, že vás aspoň uvidím všetkých a nikoho neprehliadnem. Máme program pred nami, môžeme ho schváliť, áno, nevidím nejaké námietky. Tak potom ešte oznámenia predsedníctva. Máme dobrú správu zo, z USA, hlavne z Marylandu. Už nebudú popravovať väzňov a vláda oficiálne podpísala tento právny dokument 2. maja, teda že sa nebudú vykonávať popravy a mali sme e, značnú výmenu názorov na túto tému. E, Môžeme sa teda aj dnes venovať tejto téme. Tiež by som vás chcela informovať, že mali sme pracovný obed s veľvyslancom Africkej únie s pánom Brandeom, aby sme pripravili našu návštevu. U nich e, bola to veľmi dobrá výmena názorov a väčšina z našich požiadaviek, s kým chceme hovoriť, <clears throat> teda aby sme mm, zasiahli maximálne e, vysoký počet ľudí. 30. mája sa s ním máme stretnúť, pretože potom e, sa bude prejednávať situácia o ľudských práv Etiópie. Včera som mala krátke stretnutie s obrancami ľudských práv v Číne, ktorý, e, teda je konkrétny človek, ktorý utiekol z domáceho väzenia a teraz je v USA Možno ste počuli jeho príbeh, je slepý. Bolo to naozaj e, veľmi dobrodružná e, cesta z Číny a na poslednom vypočutí v Číne, o Číne sme vám prečítali jeho posolstvo. On povedal, že jeho hlavný cieľ je, on teda žije v USA, jeho hlavný cieľ je, aby EU a USA spolupracovali na zlepšenie ľudských práv v Číne, aby sa zvýšil tlak na vládu. Hovorili sme o európskej obchodnej politike a bola tu kritika e, ľudských práv v Číne, korupcia, takisto situácia obrancov ľudských práv e, právnikov. Tam je situácia tiež veľmi e, zlá a jeho, v jeho rodine jeho synovec bol odsudený na 3 roky a a mal akútnu appendicitu, nebol ošetrený a podľa posledných eh, správ 9. maja prehovoril a teda to bol napriek tomu, že čínske orgány nás uistili, uistili amerických diplomatov, že nepoškodia jeho rodinu. Potom som mala stretnutie so zástupcami Spojených arabských emirátov. Išlo o ministerstvo zahraničných vecí, <clears throat> aby sme komunikovali lepšie, bola to dobrá mm, komunikácia a pani Nakat diskutovala o naliehavých otázkach a riešeniach, ktoré sme e, schválili v októbri. Tam bolo veľké sústredenie sa na negatívne stránky podľa ich názoru, negatívne stránky ich krajiny a s plutovaním e, povedala, že sme tam nedali veci, ktoré sa týkali e, pokroku, pokiaľ ide o práva migrantov a práva žien. Ešte stále je tu obsah naliehavých e, tém. Išlo konkrétne o zadržanie 93 aktivistov, vrátane e, medzinárodne známych obrancov ľudských práv, právnikov a aktivistov. <clears throat> Takže navrhujem, navrhla som jej, aby sme samozrejme diskutovali podrobnejšie o zmenách v oblasti ľudských práv v Spojených amerických Emirátoch. A ja dúfam, že možno sa nám podarí nájsť spôsob, keď budeme sa teda informovať o situácii v iných krajinách. Tešíme sa na to, kedy prebehne proces s týmito 93 aktivistami a potom môžeme reagovať. Teraz by som vás chcela informovať o tom, že v Bruseli ako každý rok máme eh, dokumentárny eh, teda festival dokumentárnych eh, filmov v Bruseli a máme aj niektoré filmy, ktoré sa premietajú tu na tejto pôde od 27., 28. a 29 mája, čiže to je naozaj veľký rozsah tém, ktoré sú pokryté a tie sa všetky týkajú ľudských práv. Ďakujem. Toľko k mojim oznámeniam. No a teraz Máme na programe schválenie zápisnice zo schôdzi. Dostali ste tieto zápisnice z marca a apríla. Nevidím žiadne mm, námietky. Takže ďakujem a teraz prejdeme k našej prvej obsahovej téme ide výmena názorov o agentúre Frontex do nové zodpovednosti na ochranu ľudských práv podľa zmeneného nariadenia. Poprosím rečníkov, aby vystúpili sem ku mne. Pán Štefan Kesle, Ešte stále čakáme na Štefana Kesleho, ktorý by mal prísť. Možno trošku neskôr. Je z Nemecka, takže toto je neodpustiteľné.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 Uh, Dobre, takže v našom výbore pre ľudské práva sme pracovali na uh, stanovisku k, k novému zmenenému nariadeniu o Frontexu. To je vlastne skrátka, je to Európska agentúra pre riadenie operatívnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských krajín Európskej únie. Uh, No a mali, dnes máme výmenu názorov o zodpovednosti agentúry Frontex za ochranu ľudských práv. Tiež v stanovisku, ktoré sme vypracovali a dali našim kolegom z Libe, sme zdôraznili, že je dôležité rozšíriť mandát Frontexu, aby sa zaručila rešpektovanie, lepšie rešpektovanie ľudských práv a činnosti nového nariadenia, vyplývajúcich z nového nariadenia o Frontexe a um, v, je tu dohoda, že Frontex priamo pravidelne podáva správy parlamentu všeobecne a to bude ďalšia príležitosť, kedy sa zasadíme o väčšiu transparentnosť v o práci Frontexu. Niektoré z našich odporúčaní boli implementované napríklad e, vytvorenie e, funkcie úradníka pre ľudské práva ako aj konzultatívneho fóra zloženého z medzinárodných organizácií, ktoré riešia jednak ľudské práva ako aj problémy občianskej spoločnosti. A toto sú dôležité zlepšenia. Vypočujeme si vás pretože máme tu úradníka pre e, ľudské práva a Štefana Kesloho, ktorý e, reprezentuje um, organizáciu, ktorá pomáha utečencom. Samozrejme, Frontex má mnohé e, ďalšie úlohy, ktoré vykonáva, ale dnes sa budeme sústrediť na vonkajší rozmer Frontexových činností, hlavne ide o spoluprácu s tretími krajinami. Keď sme mali výmenu názorov, ako si spomínam, minulý týždeň, minulý rok s pod predsedom e, alebo zástupcom riaditeľa Frontexu, tak on bol trošku nahnevaný. On povedal, že je to také ťažké zastávať túto úlohu úradníka pre ľudské práva. Ja som nechápala prečo, pretože sme navýšili podstatným spôsobom ich rozpočet a máme veľa kompetentných e, zamestnancov v oblasti ľudských práv a myslím si, že od minulého decembra mohli zle mm, implementovať túto lohu. Máme tu pani Immaculatu Arnaes Fernández, ktorá bola menovaná ako úradnička pre ľudské, základné ľudské práva. Vy ste zo Španielska. Vypočujeme si vás. <clears throat> Poviete nám o nových zodpovednostiach a vašej agentúry na ochranu ľudských práv a ako ďaleko ste sa dostali. Potom tu bude pani Daphne Dumery, členka parlamentového zhromaždenia Rady Európy v výbore pre e, migráciu, utečencov a e, vnútorných e, utečencov. Mm, vypočujeme si vás v súvislosti s nedávno prijatým uznesením a tiež máme, alebo pravidelne sa k nám do našej pozornosti dostávajú prípady, kedy členovia Rady Európy individuálne riešia tragické prípady. zomierajúcich v Stredomorí, ktorí sa snažia prekonať Stredozemné more. Ďakujem, že ste prišli a ďakujem aj Rade Európy za to, že je taká dôsledná, sleduje túto oblasť a situáciu na vonkajších hraniciach EÚ. Potom pán Paul Dochon, Paul Dochon, to je zástupca predstaviteľa Vysokého úradu pre utečencov tu v Bruseli a on nám predstaví stanovisko špeciálneho spravodajcu eh, pre ľudské práva migrantov François Crepo. Ide o zásadné výsledky štúdie, ktoré pripravuje pre OSN. Je to štúdia, ktorá sa volá Riadenie vonkajších hraníc EÚ a jej dopad na ľudské práva migrantov. To bude veľmi zaujímavé. Stretla som sa s pánom Krepom minulý rok v Tunisku veľmi krátko a on práve začínal svoju prácu, čiže bude veľmi zaujímavé si ho vypočuť. A potom na záver máme našeho nemeckého panelistu Štefana Kesleho. Tento pracuje pre pre službu pre utečencov. Je to spolupredseda konzultatívneho fóra ktorý by mal mať poradenskú úlohu pre Frontex a tiež teda adresuje odporúčania aby sa zistilo, aké sú možné dopady um, pre ľudské práva, ak, aby toto bolo viditeľné. Konzultatívne fórum má tiež za úlohu radiť, ale tiež kontrolovať činnosti agentúry, monitorovať ich. A musím povedať, že toto je veľmi dôležitá úloha, pretože my tu v parlamente, ale aj všeobecne verejnosť e, sa len veľmi ťažko dozvedá o rozličných činnostiach Frontexu a ja predpokladám, že potrebujeme pozorne sledovať rozličné informácie, ktoré e, získavame. Ide o um, novinárov, investigatívnych novinárov, mimo vládky, ktoré sledujú túto oblasť. Máme všeobecnú verejnosť a práca Frontexu, tiež e, práca um, rozličných hraničných hliadok. Um, to, to, to sa nemonitoruje ľahko, myslím, že sa dozvieme o tom viacej niekedy e, keď máme spolené, spojené misie, tak nevieme, kto má akú zodpovednosť. Dobre, takže teraz Začneme pani Fernández, úradničkou pre základné práva Fronte. Dear Chairman, ladies and gentlemen, good morning. Dámy a páni, Je to pre mňa veľká čest, že sa môžem tuto prihovárať v Európskom parlamente vo podvýbore pre ľudské práva a ostatným hosťom v rámci výmeny názorov v otázkach e, ochrany ľudských práv a posuneného nariadenia o Frontexe. Um, my sme tu so, spolu so Stefanom. My sme vlastne zrejme tie, tie, tie, tie tváre e, nového nariadenia a my sme na tom pracovali e, veľa, ale my sme napokon potom boli e, vymenovaní do našich funkcií. Ako pani predsedajúca povedala, ja som bola vymenovaná koncom roku 2012, takže som ešte pomerne krátky čas vo svojej pozícii aj v rámci fungovania nového nariadenia. Celkový cieľ u, u úradníka pre základné práva zabezpečiť e, zabezpečovanie e, ochrany ľudských práv vo všetkých aktivitách Frontexu. To je jasná vec, čiže vo všetkých aktivitách nie nielen v spoločných operáciách. A v rámci tohto účelu mám rôzne úlohy, e, ako napríklad pozorovanie rôznych spoločných operácií, ktoré kontroluje Frontex, e, prispievanie mm, mechanizmu pri monitorovaní e, dodržiavania ľudských práv v aktivitách Frontexu. To obsahuje aj návštevy v teréne takisto sledovanie akýchkoľvek e, incidentov v prípade porušovania e, ľudských práv a celkovo prispievanie v e, otázkach základných práv v rámci tak, celkovej činnosti Frontexu. Takže Frontex e, musí vo všetkých svojich aktivitách, aj koordinovaných aktivitách dodržiavať lokálne práva, vrátanie e, súladu s Chartou základných práv EÚ E, príslušných medzinárodných e, zákonov z, z ženevského dohovoru z roku 1951 o ochrane utečencov a tiež e, dodržiavanie medzinárodného práva v otázkach utečencov rátade princípu non refulmant, takže toto všetko sú základy, na báze ktorých funguje Frontex. Okrem toho Ehm, táto funkcia obsahuje aj príspevok v rámci prípravy stratégie pre Frontex a mm, pre, pri, tiež prispieva v rámci um, podpory rozvoja mechanizmu e, sodržiavania základných práv v aktivitách Frontexu. Takže toto je tiež jedna z mojich úloh. Tiež uh, venuje osobitnú pozornosť tomu, aby jednotlivé krajiny eh, venovali pozornosť eh, základným právam. Ehm, tiež eh, tu musí sa prispôsobovať politikám, zahraničným politikám takisto. Môj plán na rok 2013, keďže to je môj prvý rok, je sústrediť sa predovšetkým na zavedenie postupov ktoré umožnia zabezpečiť eh, dodržovanie ľudských práv alebo princípy ľudských práv vo všetkých činnostiach. Tiež eh, ide o posilnenie medzinárodnej eh, spolupráce Frontexu s ostatnými členskými štátmi v rámci zahraničnej politiky Európskej únie z pohľadu e, ľudských práv a základných práv. To znamená, že treba zlepšiť e, e, hraničné normy a hraničné kontroly, aby boli vykonávané s príslušnou dôstojnosťou a rešpektovaním ľudských práv. Ehm, to znamená, že si vyžaduje spoluprácu ehm, pohraničných orgánov a Frontexu a tiež eh, musia dodržiavať eh, ľudské práva ktoré vyplývajú z pozmeneného nariadenia. Um, operačné dokumenty nie sú mm, považované za medzinárodné zmluvy, skôr sú to mm, dokumenty, ktoré boli mm, prijaté správnou radou Frontexu, ktorú tvorí členské štáty a komisia. A ako som povedala, nie je to medzinárodná dohoda, ale skôr je to niečo, čo riadí jednotlivé aktivity Frontexu. Um, tiež otázka ľudských práv v tretich krajinách je posudzovaná v rámci e, analýzy rizik, ktoré tiež potom sú využívané v rámci spoločných e, aktivít a operácií a tiež e, sa očakáva, že potom s výsledkom analýzy bude, že sa bude zlepšovať situácia alebo pracovať v situácia. Momentálne sú tri regióny, um, Afrika, Balkán a východná Európa. Takže to sú tie, ktoré sú tu blízkosti. Tiež je tu otázka e, vysielania ďalších pracovníkov do tretích krajín. Avšak tomu sa doteraz ešte neudialo. To je politika, ktorá sa zatiaľ vyvíja. Takže zatiaľ e, ešte nemá Frontex vyslaných nejakých e, svojich vyslancov či spolnomocnícov v tretích tretich krajinách a cieľom potom bude, aby oni tiež e, prispievali jej alebo organizovali aj respektíve Frontex. Frontex sa takisto zúčastňuje rôznych vzdelávacích krajín spolu s e, pohraničnými orgánmi, ako aj s e, kandidátskými krajinami táto spolupráca má velikánsky význam a je dôležitá aj z hľadiska um, boja proti obchodovaniu s ľuďmi a Frontex bude čoskoro v pozícii um, zahrnúť aj účastníkov z tretich krajín do vzdelávacích činností, čo sa už momentálne nachádza v poslednom štádiu príprav. A napokon otázka ehm, spoločných operácií návratu. Tiež si vyvoláva veľké otázky a v súčasnosti Frontex pripravuje akýsi morálny kódex, kódex pre e, spoločné návratné operácie a Frontex takisto chce zvýšiť svoje kapacity, aby mohol si poradiť s všetkými výzvami, ktoré sú na, tlak, súvisia s tlakom na vonkajšie hranice EÚ aj s migračnými tokmi a v rámci spolu s podporou všetkých možných e, organizácií, ktoré pôsobia v tejto oblasti. Takže ja mám tú tú možnosť, že môžem veľmi úzko spolupracovať s týmom, ktorý predstavuje konzultatívne fórum a všetky e, rezolúcie a odporúčania budú, budú zohľadnené v našej budúcej práci Frontexu. Takže ja vám ďakujem pekne za pozornosť a teším sa na otázky. Thank you very much, predsedajúca. Ďakujem pekne. Teraz dám slovo k Štefanovi Kesslerovi. Well, ladies and gentlemen, I apologize for being or having been a little bit... Dámy a páni, ospravedlňujem sa, že som prišiel trochu neskôr. Ja sa väčšinou snažím byť vždy ten, ten avantgardný, respektíve byť niekde popredí a teraz práve som e, to zvládol opačne. Takže sa snažím vždy byť niekde e, včas a na čas. E, ďakujem pekne za to, že ste nás pozvali e, sem na toto rokovanie. My toto pozvanie považujeme za jasný signál vášho podvýboru Ehm, že mu záleží na, ochrane, na ochrane ľudských práv eh, na hraniciach, eh, aj že máte záujem o riešenie tohto problému. Tento, toto fórum je eh, funguje na baze nového nariadenia, pretože toto nariadenie bolo v roku 2011 prepracované a je, je to právny základ je to článok 26a, ktorý tvorí za právny základ našho fungovania a a tam v tomto nariadení sa určuje presne, ako má funguje je, um, Frontex. Konzultatívne fórum má, kap, má schopnosť stať sa príkladom toho, ako organizovať spoluprácu s eh, odborníkmi v otázkach eh, základných práv. Ak eh, môžem pripomenúť, konzultatívne fórum pozostáva z, ešte z dvoch ďalších európskych agentúr. Európsky úrad pre podporu um, azylových žiadateľov a Európsku agentúru pre základné práva plus ďalšie štyri medzinárodné organizácie vrátane UNHCR a samozrejme vrátanie Rady Európy, to je, prepáčte, že som na to zabudol, pretože tá je veľmi dôležitým členom, na to nesmieme zabudnúť. A 9 e, organizácií občianskej spoločnosti od Amnesty International až po platformu o medzinárodnej spolupráci v otázkach e, migrácie a tak ďalej. V roku 2013 sa konzultatívne fórum sústreďuje na štyri hlavné otázky. Poprvé, tu bolo už aj spomenuté, e, e, zúčastňujeme účastňujeme sa na tom, aby sme pripravili morálny kódex e, alebo kódex fungovania pre prehraničné stráže a pripravili by sme pre ne aj odporúčania, teda pre pohraničnú stráž Druhá otázka je vývoj odporúčaní pre mechanizmy a postupy, ktoré zabezpečujú ochranu potenciálnym žiadateľom azyl v rámci e, spolupráce a hraničnej spolupráce. Ďalšia, tretia oblasť je, je vzdelávacie aktivity pre pracovníkov pohraničnej stráže, takže my sme zapojení aj do konkrétnych činností. A ako bolo už aj spomenuté, E, my vytvorili sme fórum pre e, výmenu informácií o e, tranzitných krajinách z pohľadu základných práv a ľudských práv v tých krajinách, kde pôsobí Frontex. Možno už máte teda predstavu o tom, že na čom pracujeme a tiež možno máte predstavu o tom, že práca tohto konzultačného fóra funguje na báze praktickej, čiže členovia sa nechcú alebo nepracujú len na tom, aby sa zhodli na všeobecných princípoch, ktoré sú na papieri, ale aby naozaj vyvinuli také mechanizmy, ktoré e, sa využívajú v praxi. A my si všetci ale uvedomujeme tú skutočnosť, že ani my, ani úrady pre základné práva nemôžu vyriešiť ten najviac, najväčší štrukturálny problém Frontexu a ako asi aj kolegyňa z Rady Európy o tom bude hovoriť. Fórum nie je e, orgánom, ktorý má rozhodujúce právomoci, môže iba fungovať ako odporúčania, ako odporúčací orgán. No ale Bohu, že my nerozhodujeme. Myslím, že my my nechceme si za zodpovednosť o rozhodovať o tom, že kto smie a nesmie vstúpiť eh, do EÚ, ale my nemáme na to kapacitu, aby sme povedali, čo smú a čo nesmú, lebo pretože je tu správna rada, ktorá rozhoduje, že čo bude agentúra robiť a my sa snažíme eh, byť eh, zapojení do konštruktívneho dialogu o týchto otázkach. Fórum nemôže zmeniť eh, kompetencie agentúry z jednej strany a pohranič, pohraničné stráže jednotlivých členských štátov na druhej strane. Stále nie je celkom jasné, kto má čo na starosti, kto je za čo zodpovedný a kto napokon je ten, mm, ten, ten právny, z právneho hľadiska ten zodpovedný, ktorý nesie zodpovednosť. Kto je to? Agentúra, členské štáty, komisia? Nie, iné subjekty? Toto nie je jednoznačne zadefinované. Takže my nemôžeme plniť e, funkciu náhradníka a to je veľmi dôležité, aby my sme tu nahrádzali Európsky parlament alebo tých, ktorí majú rozhodovať. My na jednej strane nemáme takúto legitimnosť, na, druhú, na druhej strane tiež máme iba obmedzené kapacity. Takže mne nemyslíte si, že vy teda môžete nám zveriť všetko do rúk a my to vybavíme, pretože my maximálne sa snažíme a chceme vám kedykoľvek e, pomôcť a poskytnúť akékoľvek informácie, ale ste to práve vy, ktorí musíte veci sledovať a veci rozhodovať. A preto je tu potreba pre Európsky parlament, aby diskutoval o tejto otázke e, vonkajšej hranice EÚ viac. A z môjho osobného pohľadu, teraz e, nemyslíte, ja neho teraz nezastupujem celé konzultačné fórum, ale môj osobný názor je taký, že bude veľmi bolo by škodlivé, keby E, váš výbor e, oslabil otázku spolupráce Frontexu členských štátov s tretimi krajinami. Napríklad situácia migrantov, napríklad len z jednej krajiny Maroko, aby som uvedol príklad, je podľa toho, čo ja viem a čo viem od kolegov z Mar Maroka, je situácia migrantov v tejto krajine katastrofou. Nedá sa to nazvať iným slovom. Je to situácia absolútnej neochrany, absolútnej bezútešnosti. A na druhej strane španielské a iné hraničné orgány úzko spolupracujú s marockými orgánmi na tom tzv. Migra- kontrole migrantov. Bez toho, aby venovali akúkoľvek pozornosť tej situácii tých migrantov, ktorí sú vrátení späť do Maroka. Takže je tu ešte veľmi veľa práce e, pred nami, o ktorej treba diskutovať, na čom treba pracovať a členovia konzultačného fóra dôverujú Európskom parlamentu, že nás aj ďakujú parlamentu, že nás naďalej podporuje v našej práci, e, že môžeme vykonať tak. Takže ďakujem pekne. Ďakujem vám pekne, pán Kessler, za váš, váš prejav, za odporúčania. A teraz budeme počuť pani Daphne Dumery, členka parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Ďakujeme za slovo, pani predsedajúca, kolegovia, e, poslankyne, poslanci. Predovšetkým vám chcem poďakovať za vaše pozvanie. Je to pre mňa skutočne cťou, že tu môžem byť, že môžem rečniť v Európskom parlamente. Pani Anies, ktorá je teraz e, zastankyňou ľudských práv, sú tu so mnou aj pán Stefan Kiesler. Je to pre mňa skutočne veľká česť. Mm, bolo to zaujímavé, čo ste povedali o Maroku. Možno by sme si mohli vymeniť na to názory. A takisto s pánom Ošom. Chcela by som sa predstaviť. Možno ste si prečítali v programe. Som Daphne Dumery, som belgickou poslankyňou v parlamente. Som takisto v belgickej delegácii parlamentného zhromaždenia Rady Európy, kde som aktívna vo výbore pre utečencov a pre, e, premiestnených osôb. Frontex z hľadiska ľudských práv, to je naozaj aktuálna diskusia. 25. apríla 2013 parlamentné zhromaždenie Rady Európy schválilo správu o Frontexe, o ľudských právach a zodpovednosti, ktorá mala názov mm, takýto názov a potom prišla revolúcia 1932 o Frontexe a zodpovednosti za ľudské práva. Niektoré odporúčania v tomto uznesení sa priamo týkali i Európskeho parlamentu. Preto si myslím, že je veľmi dobré, že som mala možnosť sa dozvedieť o tejto správe a podeliť sa o ňu s vami. Migračné toky, to je horúca téma i v Európskom parlamente, i z, mimo neho. Južné krajiny EÚ sú vystavené migračnému tlaku, skôr sa týka neregulérnych e, migrantov a treba lepšiu odpoveď na tieto tlaky na hraniciach EÚ. Preto v oktobri 2004 Európska únia vytvorila agentúru Frontex. A ako viete, táto mladá agentúra EÚ má kľúčovú úlohu koordinovať činnosti členských štátov EÚ, ktoré sa týkajú riadenia a kontroly externej hranice EÚ. Nie je to ľahká úloha, ale keď veríme, že Európa sa chce vysporiadať s neregulárnou migráciou, tak Frontex je čiastočnou odpoveďou, riadi situáciu na vonkajšej hranici EÚ, ale to samé o sebe nestačí. Frontex takisto má iné úlohy. Utečenci a e, aplika- žiadatelia o azyl tak často nemajú inú voľbu, len vstúpiť na územie EÚ neregulérnym spôsobom. Frontex však musí ukázať, že princíp nevracania utečencov do krajiny, kde by ich situácia bola neznesiteľná, sa bude dodržiavať. Aktivity Frontexu sú relatívne neznáme, prebiehajú v tichu, ne, neboli na scéne, tak povediať, nasvietené, ale v súčasnosti už sú mediálne známe, pretože sa zapojilo do činnosti okrem Frontexu aj mnoho mimovládnych organizácií, ktoré kritizovali Frontex za jeho činnosť. Ako viete, Európsky ombudsman eh, skoncipoval správu zo svojej vlastnej iniciatívy k Frontexu a sformuloval odporúčania. Kritika je namierená na nedostatok transparentnosti, e, nejasnú zodpovednosť a zodpovedanie sa za svoje činy a nedostatok demokratickej kontroly. Je jasné, že Frontex si zaslúži verejnú pozornosť, ale možno nie až takú kritiku. Frontex má totiž dôležitú úlohu a má e, zamestnaných väčšinou policajtov, čo sa týka transparentnosti, určite sa postupy musia zmeniť, ale celkom iste mentalita. Ako sa hovorí v príslušnej správe, ľudské práva nie sú voľbou. Frontex má e, dvojitú zodpovednosť chrániť a rešpektovať ľudské práva. Ešte viac je v tom, než len toto. Frontex treba použiť na to, aby sa použil na ochranu ľudských práv na hraniciach EÚ. Úradníci, ktoré pracujú, e, pracujú v EÚ, majú povinnosť zdieľať erudíciu so svojimi náprotivkami v členských štátoch EÚ. Vo svojej správe parlamentné zhromaždenie EÚ počiarkuje, že Frontex poskytuje dôležitú príležitosť pre EÚ, aby zlepšila situáciu s ľudskými právami na hraniciach EÚ, ale to je ešte dlhá cesta, aby sme toto dosiahli. Lenže dá sa ešte lepšie využiť Frontex v tomto kontexte. Pri obrane obhajobe ľudských práv je Frontex spolu s EU pripravený čeliť výzvám, ktoré zdedil vo svojej misii. Frontex aj EU zareagovali na kritiku, ktorú, ktorá sa na nich zniesla. Mnohé opatrenia sa prijali, ktoré sa mali vysporiadať s kritikou toho, ako sa riešia ľudské práva v tejto agentúre. Vy, Európsky parlament, ste zmenili nariadenie o Frontexte a zaradili ste tam odporúčanie, aby chránila táto agentúra ľudské práva a nominovali ste uh, eh, úradníčku pre ľudské práva, ktorá je tu dnes s nami a takisto ste zriadili fórum o základných ľudských právach, kde je zastúpená aj Rada Európy. Ďalej tu máme stratégiu k ľudským právam a etický kódex k ľudským právam. To všetko sa schválilo. Táto práca pokračuje tým správnym smerom a je vítaným zlepšením. Treba však vidieť i to, ako to funguje v praxi. Realizácia bezpečnostných opatrení v oblasti ľudských práv um, je výzvou a takisto vzbudzuje obavy Práve preto parlamentné zhromaždenie navrhlo vo svojom uznesení 1932 sériu opatrení, ktoré majú zabezpečiť efektívnosť týchto ochranných opatrení a požiadali Frontex aj EÚ. Požiadali sme v tomto uznesení, aby zamestnanci Frontexu dostali potrebné prostriedky na to, aby mohli vykonávať pridelenú misiu. Radi vidíme, že úradníci, ktoré majú vo svojej agende ľudské práva, naozaj využili každú možnosť a každú operáciu na ochranu ľudských práv. Ale ako jedna osoba sama môže monitorovať všetky aktivity Frontexu a možný dopad aktivít na ľudské práva. To nám hovorí e, zdravý rozum, že takéto niečo je nemožné, ak je iba jedna takáto osoba ktorá má túto agendu. Preto treba ešte ďalej vylepšiť prácu Frontexu. Nestačia iba dobré úmysly na papieri, treba to všetko zapojiť, zrealizovať v praxi. Je nevyhnutné, aby Frontex uznal svoju zodpovednosť za to, že je spolu vykonávateľom a spolu tak povediať, s vlastníkom projektov. E, nie je možné sa vyhovárať vždy e, sa dá ukázať prstom na niekoho iného, koho zodpovednosť by nejaká práca mala byť a Frontex by sa nemal skrývať za členskými štátmi EÚ. Pri svojich aktivitách má koordinačné aktivity, vrátanie inštruovania a financovania. Tieto aktivity môžu byť naozaj ďaleko siahlejšie, ako sú a to samozrejme zahrňa, že si Frontex vezme na plecia túto zodpovednosť a bude sa zodpovedať za svoje činy. Čo sa týka nedostatku demokratického dohľadu pri kontakte Frontexu s tretimi krajinami, v uznesení 1932 sa spomína aj to, že Európsky parlament by vždy mal byť konzultovaný pred tým, než sa príde k záveru e, v rámci takejto alebo podobnej dohody. Parlamentné zhromaždenie odporúča i to, že úradnička pre ľudské práva a konzultačné fórum sa budú zodpovedať priamo Európskemu parlamentu v kontexte ľudských práv za všetky aktivity Frontexu v tejto veci. Správa, ktorú vám prezentujem, nie je obvinením, je to len pokus o realistický obraz Frontexu, tak ako vyzerá dnes a zdôraznenie, aké nedostatky ešte existujú a to, že sú aj vážne nedostatky, ktoré naozaj majú vplyv na nedostatok uplatňovania ľudských práv na hranici EÚ. Uznesenie 1932 sa prijalo parlamentným zhromaždením ako orientačný plán pre Európsku úniu a členské štáty EÚ, podľa ktorého sa majú správať ak má agentúra fungujúca na jej hraniciach konať podľa ľudských práv a ako podporovateľ ľudských práv na hraniciach EÚ a za nimi. Ďakujem vám za pozornosť. Thank you very much, Madame Ďakujem veľmi pekne, pani Dumery, za vašu správu aj za e, váš, váš prejav. Pochopila som, že právo má, e, parlament má, alebo mal by pr- mať právo byť konzultovaný predtým, než sa uzavrie nejaká dohoda o ľudských právach. To je pre nás niečo nové. Ja predpokladám, že vo výbore LIBE je to výbor, ktorý sa zaoberá internými záležitostiami EÚ, e, ale tiež sa zaoberá i situáciou na hraniciach EÚ. By mali tiež vedieť o to, tomto odporúčaní, ktoré ste nám tu predniesli. Tento výbor by mal byť oboznámený. A teraz tu máme pána Paula Dochon, ktorý je e, zástupcom pre Vysokého komisára pre ľudské práva tu v Bruseli a sústredí sa na hlavné zistenia z tematickej štúdie, ktoré napísal François Crepo, e, riadenie na externých hraniciach EÚ a jeho dopad na ľudské práva migrantov. Pani predsednička, vážení delegáti, dámy a páni, <clears throat> je to pre mňa čest, že sa môžem obrátiť na toto ctení podvýbor pre ľudské práva a som veľmi vďačný Polovi Došan, ktorý je zástupcom Vysokého komisára pre ľudské práva v Európe, aby e, teda som mohol tu vystúpiť e, a v roku 2013 som vypracoval e, správu pre ľadu pre ľudské práva OSN. Tá sa sústreďuje na riadenie vonkajších hraníc EÚ a jeho dopad na ľudské práva migrantov. Táto správa je kulmináciou uh, dlhých uh, štúdií, prieskumu uh, Európskeho politického rámca, konzultácií s európskymi inštitúciami tu v Bruseli a návštev na oboch stranách dvoch mm, externých hraníc Tunisko, Talianska, Tulecko a Grécko. Toto boli kľúčové alebo prípadové štúdie pre výskum. Štúdia bude predložená eh, v Ženeve Rade pre ľudské práva 27. mája. Bude to tematická správa s dodatkom, ktorý mapuje relevantné európske inštitucionálne a politické rámce, ako aj správy z mojich návštev v Tunisku, Taliansku, Turecku a Grécku. V mojej správe hovorím o niektorých pokrokoch v oblasti ľudských práv v kontexte vonkajších hraníc a ich riadenia ako napríklad e, revízia e, e, nariadenia o Frontexe v roku 2011 a správa o úradničke pre ľudské práva, vytvorenie konzultatívneho fóra a tiež hovorím, že súdny dovor Európskej únie anuloval rozhodnutie Rady 2010 Rome 252 lomeno EU, pokiaľ ide o pravidlá na mori a ja sa teraz budem venovať tejto časti. Rastajúce kompetencie Európskej únie v oblasti migrácie neboli vždy sprevádzané korešpondujúcimi zárukami v práva dotknutých osôb v oblasti migrácie migrantov samotných, zvlášť e, tých, ktorí sú legálnymi migrantami napriek dôležitému pokroku, ktorý sa dosiahol. Ľutujem, že v rámci európskej politiky a v tomto kontexte sú i nelegálna migrácia zostáva naďalej prítomná. Je to bezpečnostná hrozba, ktorá sa musí odstrániť. Toto je v rozpore s prístupom k ľudským právam, pokiaľ ide o konceptualizáciu migrantov ako jednotlivcov a rovna cených držiteľov ľudských práv. V kontexte ráda pokračuje, využíva výrazy ako napríklad nelegálna migrácia a nelegálni migranti v kontexte e, ľudských práv. Preferovaná terminológia e, je iná v rámci našich inštitucionálnych štruktúr migrácia a hraničné kontroly sú čoraz viac integrované do e, rámca bezpečnosti, zdôrazňuje sa úloha policie, obrana a k, aspekt kriminality, prístup k ľudským právam. <clears throat> Ehm, nie sú to teda ehm, príslušné opatrenia, ktoré by poskytli príslušnú ochranu pre ľudské práva migrantov. GRO je na policie a bezpečnosti. Ehm, prakticky sa to prejavuje v, vo práci Frontexu nových doz- kontrolných technológiách, ako napríklad Eurosur. A tiež hovorím, že zatiaľ čo štokonský program poskytuje priestor pre činnosti Frontexu a to by malo byť skoordinované s príjmaním migrantov na vonkajších hraniciach. Momentálne to tak celkom nie je. Ako príklad v Grécku, kde Frontex kontroluje migrantov na hraniciach preto, aby zistil, aká je ich národnosť a aby sa uľahčilo ich vyhostenie. Tam toto nie je prítomné a Európska únia nemá tieto údaje z kontroly, aby identifikovala možné prípady ochrany. Európska smernica hovorí, že zadržanie pre účely vyhostenia by malo byť opatrením posledného východiska. Je tu potrebný výskum a pokiaľ ide o ten bezpečnostný aspekt pohraničných kontrol, systematické zadržiavanie legálnych migrantov je legitímny nástroj v kontexte európskeho riadenia migrácie napriek nedostatku akýchkoľvek dôkazov, že zadržanie e, slúži ako odradzujúci aspekt. V rámci mojej správy e, z roku 2012 pre Radu pre ľudské práva, kde som hovoril o takýchto prípadoch zadržania nelegálnych imigrantov, zdôrazňujem, že zadržanie nie je efektívnym odradzujúcim aspektom pre nelegálnych imigrantov a preto, aby sa neporušili medzinárodné štandardy ľudských práv, zadržanie sa musí, musí podliehať zákonom, a musí byť proporcionálne k cieľom, ktoré si želáme dosiahnuť. Nič menej, počas mojej štúdie som videl eh, niekoľko eh, možných alternatív, ktoré by sa mali preskúmať inštitucionálne v členských krajinách jednotlivo. V každej z krajín, ktorú som navštívil, som opakovane bol svetkom neprimeraných eh, postupov, zadržania, nerešpektovania právnych postupov a um, vecných záruk. Tieto um, ide o dokonca zadržiavanie detí a pokiaľ ide o radmisné dohody, tak tu sa neposkytli potrebné záruky. Počas mojej štúdie som si tiež všimol, že je tu narastajúca tendencia zabezpečiť to, aby pohraničná kontrola sa neuskutočňovala fyzicky na hraniciach EÚ a čo ja v mojej správe volám externalizácia po, e, hraničnej kontroly. To znamená, že sa presúva zodpovednosť, aby sa zabranilo nelegálnej migrácii do Európy na krajiny odchodu alebo tranzitné krajiny, vrátanie budovania kapacít v tretich krajinách, aby sa zastavili nelegálni migranti, nelegálna migrácia. E, memorandum o porozumení medzi Tureckom, to je, bolo podpísané v roku 2012 a sú tu podobné výzvy aj v ostatných krajinách. Samozrejme, budovanie kapacít, aby sa me pomohli hraničným kontrolám, si vyžaduje efektívne školenie, musí byť zdôrazňovaný aspekt ľudských práv. Toto môže byť dôležitý nástroj pre zabezpečenie ľudských práv migrantov. A tento negatívny, neželaný trend na tretie krajiny, tam nie, sú, nie je to sprevádzané potrebnými garanciami ďalej e, je tu fakt, že tieto členské krajiny, ktoré sú geograficky na vonkajšej hranici Európskej únie, sú zodpovedné nielen za riadenie národných hraníc, ale sú správcami aj európskych vonkajších hraníc a veľmi e, často to znamená, že sú to veľké, dlhé územia. Európska únia uznala, aký je rozsah tejto váha, tejto úlohy pre jednotlivé členské krajiny a vytvorila Frontex ktorý um, sa zaoberá to, týmito úlohami. Je to ale neproporčné, neproporčne veľký dopad na tieto krajiny, na vonkajšej hranice a to má vplyv na ľudské práva migrantov, ktorí tadeto vstupujú k nám. Na záver, uh, ten faktor združovania dopyt v Európe po sezónnych, nekvalifikovaných pracovníkov, ktorí sa dajú ľahko zneužiť, že toto sa musí riešiť vo, vo viacerých sektoroch vrátane e, cestovného ruchu, poľnohospodárstva, domácej práce. Tam je ten počet veľmi veľký, hoci sa to všeobecne neuznáva e, musia tu byť otvorené iné kanály aj pre nekvalifikovaných alebo málo kvalifikovaných pracovníkov ktorí by takto mohli vstúpiť do Európskej únie. A to by viedlo k menšiemu počtu neregulárnej alebo mm, neregulárnej migrácie. Um, všetky odporúčania sú v mojej správe a chcel by som spomenúť niektoré špecifické, e, ktoré sú zamerané na Európsky parlament a Frontex. Vyzývam Európsky parlament, aby zabezpečil uh, že sa využije jeho pravomoc ako spoluvytvárateľ zákonov, aby sa zaručili ľudské práva, ich efektívne implementovanie do všetkých oblastí legislatívy, ktoré majú vplyv na migrantov a tiež vyzývam Európsky parlament, aby pokračoval v zdôrazňovaní využívanie korektnej terminológie, pokiaľ ide o migračnú politiku. Vyzývam Frontex, aby plne rešpektoval ľudské práva všetkých migrantov, vrátane tých, ktorí um, nie sú celkom legálnymi migrantami, aplikovania prístupu ľudských práv k činnostiam ako napríklad budovanie kapacít, školenie, monitoring, podávanie správ a e, nasadzovanie príslušných e, e, zložiek rozsah nezávislosti úradničky pre ľudské práva musí byť zabezpečený, ako aj efektívna implementácia potrebných stratégií a akčných plánov. A na záver vyzývam Frontex, aby zabezpečil to, že všetky a rozhovory s migrantami, ktoré realizuje Frontex a jeho zamestnanci v detenčných centrách, e, mm, rešpektovali právny rámec záruk ľudských práv. Dúfam, že tieto odporúčania pomôžu EÚ vyvíjaní koherentnejšieho rámca pre ľudské práva v oblasti migrácie. Ľutujem, že som tu že som teda nemohol sa súčasniť všetkých stretností, ale dúfam, že budeme mať príležitosť v budúcnosti diskutovať. Budem tu 30. mája kde budem prezentovať moju správu viacerým európskym inštitúciám a dúfam, že sa s vami uvidím aj počas verejných diskusí, ktoré budú zorganizované tu v Európskom parlamente o 12.30 toho istého dňa. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Dušon ako aj ďakujeme pánovi Krepu za veľmi konkrétne odporúčania. A teraz e, prosím otázky pani Kill Nielsen. E, tá je paralelne aj v inom výbore, ktoré sa týka Mali a teda dávam vám prednostne slovo, keďže musíte odísť a len pre panelistov máme veľa kolegov, ktorí veľmi podrobne zaznamenajú všetky otázky. Anna, ďakujem. Áno, prezident Malý prichádza na stretnutie nášho výboru a preto sa musím ponáhľať, ale chcem poďakovať všetkým expertom a panelistov, pretože toto bolo naozaj veľmi užitočné, táto vaša prezentácia a určite nadviažeme na vaše odporúčania. um, <clears throat> domnievam sa, že parlament, ako ste vy všetci zdôraznili, nesmie sa vzdať svojej úlohy dohľadu nad tým, čo sa deje. Nemôže, byť nahraden, nemôže to byť nahradené dobrou prácou, ktorú vykonávate vy v oblasti rešpektovania ľudských práv, v práci Frontexu a Európskej migračnej politiky. Veľmi som vďačná za to, že pán Kesle eh, hovoril o situácii v Maroku. Maroko je prípad, ktorý má obrovský dopad na členské krajiny a veľmi často sme svedkami toho, že zodpovednosť sa sa vlastne zamete pod koberec a zodpovednosť na oboch stranách aj na marockej, aj na strane EÚ. Toto celkom iste je problém, máme viaceré správy o Maroku a tomto regióne. Toto je oblasť, ktorú musíme sledovať. A chcem sa spýtať, nevypočujem si vašu odpoveď, ale moji asistenti sú tu a podajú mi správu. Musím sa ponáhľať. Teraz je tu misia k Líbii, e, ktorá sa týka pohraničnej bezpečnosti Libie je ďalším príkladom, kde situácia je strašná aj kvôli nedostatku štruktúr, um, riešenia um, týchto prípadov pohraničnej bezpečnosti, um, nedostatok um, spolupráce s líbyskými orgánmi. Je to obrovské, tragické dedičstvo zneužívania migrantov. Ja som bola nedávno a počula som si, vypočula som si tie príšerné príbehy obyvateľov tejto krajiny. Chcem sa spýtať, pani Arnes, vy ako predstaviteľka Frontex, ehm, boli ste súčasťou tejto misie CSDP, ktorá by implementovala ten eh, správny druh eh, pohraničných kontrol, že by sa teda riešili tieto prípady migrantov na hraniciach. Ďakujem. Ďakujem, Anna. A teraz prečítam otázky pani Kirill Nielsen. Ona sa pýtala na situáciu um, spojenú so zvýšeným počtom migrantiek a takisto tento aspekt uh, v kontexte všetkého, čo sa robí a čo rieši váš e, úrad pre základné ľudské práva, taktiež aj konzultatívne fórum, ktoré malo sledovať túto oblasť. A ja sama mám otázku. <clears throat> na vás, e, pani Arnes Fernández. Hovorili ste o svojej práci, E, je to naozaj solidná práca v oblasti ľudských práv v rámci Frontexu. Vo vašej funkcii nie, ešte, nie ste až tak dlho, ale ja to chápem tak, že vy sa zodpovedáte priamo riaditeľovi Frontexu. Na monitoring musíte byť naozaj nezávislá. Ako to vnímate? Je tu nejaký, ak je nejaký konflikt, tak musíte naozaj podať správu. Možno, že to vyvoláva aj kritiku niektorých misií Frontexu. Povedali ste, že ste súčasťou riadenia operatívnych činností a ja si myslím, že v rámci nového mandátu sa hovorí aj to, že môžete zastaviť misiu v prípade, že dôjde k vážnemu porušeniu ľudských práv. Už sa to niekedy stalo, alebo ak nie, ako sa to bude riešiť. A potom ešte ste povedali, že môžete pozývať aj pozorovateľov z tretich krajín, aby boli súčasťou misií pokrie to aj ľudí, ktorí sú napríklad policajti alebo sú súčasťou pohraničných hliadok, alebo pozvete aj nezávislých expertov pre ľudské práva z mimovládnych organizácií. Keďže tento návrh odznel v našom odporúčaní a nezískal si väčšinu na tejto pôde, pretože tam je veľa informácií, ktoré by mohli posilniť povedomie o ľudských právach a misiách s tým súvisiacich. Ja mám otázku na vás, ale možno aj na pána Kesslera. Hovorili ste, že ešte stále je tu veľká nejasnosť ohľadom toho, kto je zodpovedný, ktorý súd by mal riešiť jednotlivé prípady Európska únia momentálne v tomto prístupovom procese k dohovoru o ľudských právach, ktorý prebieha. Ja síce teda nie som expert, ale keď sa tento proces dokončí, tento proces prístupu, tak eh, agentúry musia plne rešpektovať túto oblasť Máte nejaké odporúčania? Aké postupy by lepšie objasnili túto zodpovednosť Frontexu a jeho zamestnancov? A ešte dovolte mi, aby som sa pozrela ešte na jednu špecifickú otázku bavorského europoslanca. Nedávno som bola v Mníchove, v bavorskom parlamente. Bolo stretnutie všetkých ministrov vnútra eh, v Dunajskom regióne a tento región koordinuje v rámci EÚ Dunajskú stratégiu a všetky bezpečnostné otázky keďže e, Dunaj sa vlieva do Čierneho mora. Ja som mala pocit, že toto je otázka mm, ochrany vonkajších hraníc, takže kladem túto otázku. A bulharský minister vnútra mi povedal, že podľa ich konceptu oni riešia iba hranice vnútri EÚ, všetky, vonkajš, všetky hranice okolo Dunaja ale táto myšlienka sa mu zdala zaujímavá doteraz, ale neboli požiadaní vyjadrovať sa k vonkajším hraniciam, ale možno v budúcnosti budú. Možno, že to sa netýka ľudských práv, eh, a nie je to otázka pre úradničku pre ľudské práva, ale možno, že vy pracujete aj eh, na vonkajších hraniciach eh, Čierneho mora. A potom pani Dumery hovorila o dvoch odporúčaniach v jej správe, napríklad, že parlament by mal byť eh, konzultovaný pred eh, akýmkoľvek, akýmkoľvek dohodou eh, Frontexu a tretej krajiny. Je to spôsob, ak ktorý je praktický, alebo by ste boli za tieto odporúčania, takže Frontex a poradcovia, aby rozho- a poradná rada by rozhodovala. Kto by chcel začať? Yeah, please, Madam Fernandez. Thank you very much. Ďakujem pekne za všetky otázky. Takže pôjdem po poradí. Čo sa týka Líbie, Frontex osobne zúčastnil na tejto misii v Líbii teda príprav e, tejto misie aj v rámci budovania kapacít a vzdelávacích aktivít, ale e, téma, pokiaľ ja viem, je zatiaľ o e, technických kapacitách integrovaného hej, pozraničnej stráže a vzdelávania alebo výcviku príslušníkov hraničnej stráže je to úplne v súlade s e, tým zohodou e, e, s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť a v tomto Frontex má naozaj veľmi maličkú rolu a z hľadiska príprav to je skôr zamerané na ten výcvik nie len zo strany Frontexu, ale predovšetkým členské štáty budujú aj kapacity. Ja som do toho priamo zatiaľ nebola zapojená, ale ak e, bude, ak budú nejaké obavy alebo bude niečo, tak určite e, budem konať v rámci požiadaviek Európskej služby pre vonkajšiu činnosť alebo Európskej únie som vždy ochotná pomôcť e, v tom, čo je potrebné v rámci mojej zodpovednosti. Ďalšia téma to je súčasť mojej práce. Existuje, čiže otázka obchodovania s ľuďmi, to je moja srdcová záležitosť a e, snažíme sa, akým spôsobom lepšie zintegrovať e, vyhľadávacie aktivity, ktoré sa už dejú v rámci operačných činností. Aj rodový rozmer je veľká vec. A budem na tom pracovať takisto ako aj na ten, ten, ten kódex eh, etický kódex pracovníkov Frontexu. Tiež eh, musí byť dodržiavaný v prípade e, citlivých prípadov obchodovania s ľuďmi, ak sú to matky samoživiteľky, obete e, v trestnej činnosti, tehotné ženy je potrebné zabezpečiť im e, príslušné zariadenia či pomoc v prípade ich príchodu na hranicu Takže toto sú veci, na ktorých Frontexu záleží a ja teraz budem skúmať, e, ako sa to uplatňuje v praxi tento etický kódex a či naozaj ho aj um, pracovníci hraničnej stráže dodržiavajú v rámci operácií. Čo sa týka otázky mojho podávania správ riaditeľovi v prípade konfliktu, ja sa teda zodpovedám konzultatívnemu fóru aj správnej rade a musím uznať, že zatiaľ ešte k tomu nedošlo, pretože všetky moje odporúčania zatiaľ boli, zdá sa, asi veľmi rozumné, pretože všetky boli schválené a zatiaľ som ako nemala žiaden konflikt, v e, ktorým by som nejako musela nesúhlasiť, takže zatiaľ som s tomuto, e, s týmto spokojná. A v prípade konfliktu predpokladám, že moje správy správnej rade a konzultačnému fóru budú um, obsahovať e, určitú um, rovnováhu toho, čo sa požaduje a čo sa musí implementovať. Respect many conflicts actually. I really mean it ja naozaj si myslím, že neočakávam, že budú konflikty a ja myslím si, že všetko bolo veľmi dobre prijaté, eh, mám veľkú podporu, niekedy sa ma niekto niečo spýta alebo nejaké otázky, ale ja myslím, celkovo to súvisí aj s tým, že mám dosť vysokú mieru nezávislosti. Myslím si, že keď robíte nejakú prácu správnym spôsobom a dobre to zargumentujete, tak eh, um, nedá sa to robí akože ináč. Myslím si, že tak, je to také podľa mňa priamo čiare. Až, ale verím, že tak to budem fungovať aj v e, budúcnosti. A čo sa týka pozastavenia operácií, už pred môjim príchodom, myslím, že to bolo v júli minulého roku, Frontex pripravil opera štandardný operačný postup na riešenie takéhoto prípadu Otázka je otázka kritérií. A ako sa to deje, myslím si, že um, to hlavné rozhodnutie vlastne robí výkonný riaditeľ, ale moje odporúčanie tiež je vybrané do úvahy. Teda moje odporúčanie je tiež tam. If, if the need arises, how it's done in, in practice, I think. Teda uvidíme, ako to potom bude eh, sa vyvíjať eh. aspect uh, from uh, third countries. Uh... Čo sa týka mm, aspektu pozorovateľov zo strany členských štátov alebo iných organizácií, ľudskoprávnych organizácií. Mali sme napríklad pozorovateľov z mm, prihraničných stráží v tretich krajinách a konzultatívne fórum tiež sa zúčastňuje operácií v blízkej budúcnosti. A nariadenie jasne e, stanovuje e, podmienky pre pozorovateľov, že je to otvorené Takže možno by bolo dobre navrhnúť teda operačný plán a potom je to ten hostiteľský členský štát musí prijať rozhodnutie, aby umožnil splnenie takéhoto plánu. A tiež e, moja zodpovednosť je v oblasti Európskeho dohovoru, v oblasti otázke e, ľudských práv, takže naozaj môže sa um, Európsky súd e, pre ľudské práva môže, alebo v prípade porušovania sa, môže teda, sa môže obracať na tento súd a tento súd je v podstate tým hlavným súdom v otázkach e, e, alebo bol v minulosti hlavným súdom, na ktorých sa obracali občania v prípade porušovania práv. Takže myslím si, že tam tiež vznikla dosť veľká miera judikatúry mm, pri, pri, jednotliv, v rámci jednotlivých členských štátov, takže ja by som povedala, že to bol celkom dobrý, um, dobrý vývoj alebo vítaný vývoj. A ja som uh, veľkou fanúšičkou um, Európskeho súdu pre ľudské práva aj e, Rady Európy, pretože si myslím, že boli úspešní v minulosti Dobre, ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Kessler. Takže čo sa týka čo sa týka misie do Libie, chceli že sme sa byť čo naj nestrannejší a chceli nám da, e, zabezpečiť to, aby otázky ochrany ľudských práv boli dodržiané príslušným spôsobom, ale ako už tu bolo povedané predrečničkou, je to otázka pre Európsku službu pre vonkajšiu činnosť. A Frontex má len veľmi málo e, málo a takisto ani Frontex, ani konzultatívne fórum nebolo do tohto zapojené. čo sa týka rodovej rovnosti alebo rodových aspektov v jednotlivých snažili sme sa dať e, ten rodový aspekt do všetkých našich činností a obchodovanie s ľuďmi. Takisto sme sa mali sme e, na jednej strane analýzu rizík a na druhej strane čo sa deje v súlade s vývojom tzv. migračných tokov a snažili sme sa pracovať na tom, alebo zabezpečiť to, aby tu existovali správne identifikačné postupy a správne mechanizmy, tak aby e, príslušná ochrana, ktorá e, musí platiť, e, aj skutočne E, bola uplatňovaná v rámci každodenných aktivít. A ako už bolo, ako aj predrečnička povedala, tiež ona sa zodpoveda konzultatívnemu fóru, takže my, my sme maximálne sa snažili zabezpečiť jej nezávislosť a my ju podporujeme, ak vznikne nejaký konflikt, tak určite to vyrieši. Čo sa týka novej stratégie pre Čierne more, táto otázka je veľmi dôležitá téma, pretože vidíme, že sa trochu migračné toky zmenili a stále viac ľudí prichádza um, cez e, Podunajský región a cez e, Balkán. tak e, keď budú Bavoráci koordinovať činnosť v podunajskej oblasti, snáď budeme mať aj bavorských hovoriacich E, členov správnej rady, ktorí potom budú rokovať s bavorskou vládou. Aby som bol e, otvorený, som pomerne skeptický z hľadiska otázky prístupu Európskej únie k Európskemu dohovoru o ľudských právach. Bol by to dôležitý krok, ale nevyriešil by to žiaden problém, respektíve veľký problém, pretože je tá otázka že e, otázka, ktorý súd je príslušným súdom, okrem či sa obrátiť na Európsky um, súdny dvor alebo uh, Európsky súd pre ľudské práva. Uh, už tu máme chartu základných práv, už máme Európsky dohovor o ľudských právach ako záväzný nástroj, tak toto problémom nie je, ale problém je, že keď idem na súd, tak opäť komu mám predložiť tú žalobu? Či podať žalobu? A tým pádom je tu vždy tá možnosť, že vám to vrátia späť, ako je to neprípustné a podobne. A potom čo? Mám opäť eh, sa stiažovať na Frontex, ktorý vždy bude tvrdiť, že konečnú zodpovednosť za zadržanie, kto, kto teda bude môcť e, prekročiť hranicu a kto nie, tá konečná zodpovednosť je vždy v, rukách členského štátu. Tak na koho má žalovať táto osoba Frontex, alebo na koho sa má obrátiť, e, alebo má žalovať členský štát? Takže táto otázka stále je nevyriešená a kým to nevyriešime, tak budeme mať stále problém zabezpečiť práva um, ehm, dotknutej osoby. Takže tu je potrebné jednoznačne prijať jasné pravidlá, ktoré nie sú vágne, ktoré jasne určujú, kto má akú zodpovednosť a právnu zodpovednosť a to musí byť ustanovené v jednotlivých predpisoch a v záväzné predpisy musia byť a potom nebudeme mať takéto problémy a rozmýšľať o tom alebo čakať, ktorý súd je príslušný a podobne. A posledná otázka sa týkala zapojenia Európskeho parlamentu, respektíve konzultovania s Európskym parlamentom, prvnež sa príjmú dohovory s tretími krajinami alebo nejaké dohody s nimi. My si myslíme, že tieto dohody nie sú len technicko-odborného charakteru, ale majú veľmi veľký vplyv v oblasti ľudských práv. A preto si myslím, že keďže nám záleží na demokracii, tak je určite by bolo dobré, keby Európsky parlament mohol preveriť každú zmluvu s tretimi krajinami prv, než sú schválené a vstúpia do platnosti. Thank you. Predsedajúca, ďakujem pekne pánovi Kesslerovi. myslím ešte pani oni by ste chceli, nech sa páči, veľmi stručne, pretože otázka v podstate nebola smerovaná mne, len som chcela doplniť, že možno by to bola otázka, ktorú by ste si mohli položiť vy sami ako Európsky parlament, lebo ja nepoznám e, vašu snemovňu, ja som poslankyňou v Národnom parlamente a ako rýchlo dokáže Európsky parlament ale reagovať, keď je tu nejaká konzultačná otázka z Frontexu a chcú dosiahnuť dohodu s treťou krajinou, ako dlho to e, potrvá Frontexu, kým dosiahne dohodu a potom či Európsky parlament ako rýchlo je schopný reagovať. To je možno, že otázka, ktorú môžem položiť vám predsedajúca. Myslím si, že musíme sa túto otázku e, opýtať kolegov v vo výbore libe pretože oni budú tiež diskutovať čoskoro o správe pani Krepo a myslím si, že pri tejto príležitosti by sme sa túto otázku mohli spýtať. Ale neviem, vy ste ešte chceli niečo odporučiť? Ja som chcela len povedať, že ja si teda poznačím tieto otázky a odporúčania a budem sledovať, že aké z eh, odporúčaní, čo tu odzneli, by sa dali eh, hneď implementovať. Uh, would you like to take the floor, Mr. Dushan? Pán Dushan, chcete sa ujať slova? Ďakujem. Pani Lochbiller, ja by som jednoducho iba dodal, a to stručne, presne ako po, pre, predoslala pani Lochbiller. Je tu prejav od zvláštneho spravodajca, ja nechcem hovoriť v jeho mene. Čo sa týka rodového rozmeru, myslím si, že tu je zaujímavá správa o južných námorných hraniciach. Neviem si spomenúť presne na tú správu, aký mala názov, ale boli v nej mnohé dôležité zistenia. A jedno zo zistení ktoré som našiel, keď som listoval touto správou, hovoril o nedostatku personálu ženského pohľavia medzi pohraničníkmi, teda málo pohraničiarok. A myslím si, že to je dosť jednoduché riešenie takéhoto problému, keby sme zabezpečili, že rodové zloženie alebo zloženie mm, pohraničnej stráže zohľadňuje tak mužov ako aj ženy. A táto správa FRA by e, naozaj mohla byť zdrojov osvedčených praktík v Španielsku, ako sa spomínalo, Červený kríž v Španielsku robí screeningové postupy a prípady žien a detí a dievčat sa teda dajú zachytiť e, skôr. A takisto je to ešte rozmer LGBT komunity. Ďakujem. Pán Došon, mne je veľmi ľúto, že tu nie je nikto z SVČ, ktorý by si prišiel vypočuť toto vypočutie, ale ja požiadam písomne o ich vyjadrenie, ako by sa dala zlepšiť táto práca, ale z DG tu, om, tu máme pána Ištvána a chcem vám udeliť slovo. Poprosím vás o stručnosť, aby ste zareagovali na to, čo tu odznilo. Ďakujem. Ďakujem pekne za slovo. Dobré ráno prajem všetkým. Za komisiu by som rád poďakoval pod výboru DROA, aby, že zorganizoval túto výmenu názorov. Zdieľame váš prístup, konkrétne Máme na mysli aspekt ľudských práv pri riadení vonkajších hraníc, pokladáme ho za mimoriadne dôležitý. Legislatíva EÚ e, pokrýva aj túto otázku. Chcem poďakovať rečníčkam a rečníkom, že tu odprezentovali svoje aktivity a odporúčania, najmä zástupkyni z Rady Európy a zvláštnemu spravodajcovi za jeho správu o migrácii politikách VÚ e a riadení hranic EÚ, ale čas nám neumožňuje teraz sa vyjadriť všetkým poznámkam, ktoré tu odzneli napríklad špeciálny zvláštny spravodajca, veľmi dobre popísal, čo robí Frontex a ako to súvisí so základnými právami. A ja sa preto obmedzím iba na to, čo robí Frontex. A v tomto kontexte mm, poviem, že komisia verí, na rozdelenie zodpovednosti, kto je zodpovedný za čo a podľa mňa je to dobre legislatívne spracované a rozdelené, čo sa týka mm, hraničných operácií. Teraz ide o to, či to bude Frontex alebo či to budú pohraničiari členských štátov, ktorí budú koordinovať ochranu hraníc. No už podľa Schengenu všetky opatrenia sú v texte šengenských opatrení a veríme, že Frontex ako agentúra zefektívňuje správnu aplikáciu týchto opatrení a celého práva Európskej únie. A v tomto kontexte treba povedať, že Frontex sa nemôže vzdať svojej časti zodpovednosti v členských štátoch EÚ a, a ani naopak to neplatí. Práve preto nariadenie o Frontexe je také dôležité a sme svedkami toho, že vždy, keď sa Frontex zapojí do spoločnej operácie mal by zabezpečiť, aby neboli žiadne incidenty, ktoré by mohli porušiť ľudské práva, potenciálne narušiť. A tieto incidenty sa musia vždy nahlásiť na príslušný úrad v členskom štáte EÚ, ktorý je zodpovedný za kontrolu hraníc. Samozrejme sa tu spomenulo odborníkmi aj to, že ak pretrvávajú obavy z toho, že sa nedodržiavajú ľudské práva, sú tu právomoci a sú tu postupy, podľa ktorých sa má konať krok po kroku, aby bolo možné ukončiť aktivitu, ak sú obavy súvisiace s ňou v tejto veci. Eurosur tu bol tiež spomenutý. Viete, že tu je legislatívny návrh, ktorý momentálne je v rade aj v parlamente a myslím si, že treba pripomenúť, Jeden z cieľov Eurosuru je to zabranenie straty životov na mori alebo v mori a to zlepšenou kooperáciou pri dohľade nad hranicami a lepšou ochranou člnov, ktoré sa môžu ocitnúť v hraničnej a znepokojivej situácii na mori členské štáty spolu s Frontexom, ale najmä členské štáty, pretože oni sú hlavnými strážcami vonkajšej hranice EÚ na mori, e, už dosiahli dosť a schválilo sa to aj v správe Medzinárodnej námornej organizácie. Uvádza sa, že v predchádzajúcich rokoch boli zaregistrované takéto operácie, kedy sa Frontex do veci zapojil a boli zachránené životy vyše 20 tisícom ľudí pohraničnými hliadkami námornými a Frontex sa podielal na všetkých týchto operáciách. Čiže toto je jasný dôkaz, že Frontex prispieva k dobrej veci. Ďalej tu bola odvolávka na rozhodnutie rady o úsmerneniach, ktoré sa majú aplikovať pri spoločných operáciách, ktoré sú koordinované Frontexom. V tomto kontexte chcem pripomenúť, že v apríli komisia predložila nový návrh, ktorý predložila spolu zákonodarcom, aby bol prijatý bežným legislatívnym postupom. Berie sa tu do úvahy nedávny vývoj a posilnenie opatrení, e, ktoré riadia ochranu základných ľudských práv. Toto nové nariadenie ktoré obsahuje ďalšie usmernenia, ne, e, nezbavuje právomoci tie odporúčania, ktoré už platia. Komisia sa zhodla na tom, že potrebujeme zintenzívniť spoluprácu, prehlbiť ju s ELSom a Frontexom a treba potvrdiť, že pokiaľ to vidí komisia, správne, e, nová agentúra EASO, ktorá bola založená ešte neskôr ako e, Frontex a takisto v Grécku treba zvýšenú pomoc únijnej, z únijnej úrovne, aby sa e, trošku zmiernili migračné tlaky, pristahovalecké tlaky, čo zahrňa aj tých migrantov, ktorí prídu neregulárnym spôsobom a ktorí žiadajú o azyl. To všetko súvisí s riadením vonkajšej hranice. Komisia vidí ako absolútnu prioritu, že takouto spoluprácou s tretimi krajinami podporujeme európske hodnoty a plný rešpekt k základným ľudským právam. Je to pre nás kľúčová záležitosť. Frontex sa zapojí aj do budovania kapacít v jednotlivých krajinách, kde je to potrebné a základným cieľom participácie Frontexu je vždy podpora európskych noriem a európskych hodnôt, v ktoré veríme. Základné ľudské práva patria medzi ne a vonkajšia ochrana, bo hra, ochrana vonkajšej hranice a ochrana ľudských práv musia byť kompatibilné. Čo sa týka Čierneho mora, aj keď rada ešte stále nerozhodla o plnej participácii Rumunska a Bulharska, v rámci šengenskej spolupráce a šengenskej oblasti, tak či tak už Rumunsko a Bulharsko tvoria súčasť vonkajšej hranice Európskej únie a plne sa zapájajú do nariadenia o Frontexe. Čiže takéto usporiadanie volá po spoločnom operovaní v Čiernom mori a v jeho okolí e, s príslušnými členskými štátmi, ktoré tam ležia pričom Frontex by mal koordinovať tieto spoločné operácie. Už tu boli spomenuté konkrétne príklady. Ďakujem pekne, že ste mi dali možnosť v mene komisie zapojiť sa do vášho do vašich aktivít a budeme pokračovať v spolupráci. Ďakujeme vám, pán Duhu, to bolo veľmi nápomocné, že sme si mohli vypočuť aj, ako vidíte vy, rozličné záležitosti. Teraz končí naše e, zasadnutie, náš workshop. Ďakujem pekne za vaše odborné odporúčania a informácie a predpokladám, že budeme mať ešte viac kontaktov. Musím povedať aj to, že keď hovoríme s diplomatmi a zastupcami vlád z krajín, ktoré ležia mimo EÚ, robíme aj takúto prácu, tak vnímame, že situácia na vonkajšej hranici EÚ je taká, že ľudia každý rok v tisíckach zomierajú, keď sa pokúšajú dostať do únie. Toto je boľavá otázka, ktorú ešte nedokázala Európska únia vyriešiť. Napriek tomu, že deklaruje isté hodnoty je to stále otázka základných ľudských práv a ich dodržiavania. Teraz E, bude kratučká prestávka, kým panelisti odídu a potom sa budeme venovať ďalšiemu bodu programu, čo je odporúčanie Európskeho parlamentu Rade o návrhu usmernení EÚ o presadzovaní a ochrane slobody náboženského vyznania alebo viery. Thank you. Now, let us start. This is our second. Takže toto je naša druhá výmena názorov k týmto odporúčaniam rade a návrhu usmernení a postupoch eh, SVČ od, očakáva, že rada príjme závery v rade e, koncom júna. A tieto návrhy boli predložené iba v angličtine. E, je tam termín 8. maj, bez, sekretariát dostal 76 pozmeňujúcich návrhov a ja by som chcela poďakovať všetkým za to, že prispeli k tomuto procesu. Predtým, ako budeme diskutovať o jednotlivých eh, návrhoch, by som spomenula to, kto sú tieňoví spravodajcovia. Spravodajca je pani kine je pani Andrikiene a tieňový spravodajca pán Howitt pán Tonks, SAD, SAD pán Tonsky, Zelený, sú zastúpení pánom Bisek, ECR pán Tanok, GUE pani Veržia a EFD pán De- Beller. Možno, že pani Andrikiene by mohla začať. Thank you, Madam President. Ďakujem, pani predsedajúca. Včera sme mali druhú výmenu názorov o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade o návrhu usmernenia EÚ o presadzovaní a ochrane slobody náboženského vyznania alebo viery. Som veľmi rada, že kolegovia, ktorí predložili mnohých pozmeňujúcich, mnoho pozmeňujúcich návrhov, 76, ako sa tu už spomenulo, sú takíto aktívni. A včera sme mali takisto veľmi dobré zasadnutie. Boli tam zástupcovia všetkých politických skupín okrem ECR a bola to dobrá príležitosť pracovať na kompromisných pozmenujúcich návrhoch a na ich koncepciách, a na ich náčrtoch. Máte vo svojich zložkách 10 kompromisných návrhov a 38 pôvodných, ktoré by mohli byť zahrnuté do týchto desiatich kompromisných. E, o niektorých sa bude hlasovať oddelenie ale niektoré eh, budú bezpredmetné, keď sa príjmú tie kompromisné pozmeňujúce návrhy. Ak eh, najmä po stretnutí, ktoré, ktoré sa včera odohralo, si eh, myslím, že situácia sa trošku zmenila v tomto návrhu, o ktorom sme hovorili a na ktorom sme sa včera zhodli. Sa objavil nový text, Je to číslo 9, kompromis 9 a chcela by som navrhnúť, aby sme odporúčali rade prijať spoločný súbor nástrojov pre monitorovanie, vyhodnocovanie a podporu. Tento súbor nástrojov by mal e, obsahovať prioritné nástroje a aktivity, ktoré sa týkajú ochrany slobody náboženského vyznania alebo viery a mali by to byť aj operatívne nástroje. Okrem iných by som chcela navrhnúť e, isté zoznamy, ktoré by sa mali kontrolovať položku po položke a ktoré by sa mali týkať presadzovania ochrany slobody náboženského vyznania alebo viery, aby sa by bolo možné identifikovať buď napredovanie alebo zaostávanie. A čo sa týka európske, európskych e, popredných predstaviteľov, pri misiách by malo byť e, možné používať štandardizované dokumenty, aby sme potom jednotlivé misie mohli porovnať, čo sa týka dodržiavania slobod náboženského vyznania a treba takisto veľmi dobre odôvodniť, koho sloboda e, vierovýznania alebo viery je podkopávaná. Tiež by som chcela navrhnúť e, ďalšie opatrenia, vrátanie verejných vyjadrení, ďalej hospodárske opatrenia, okrem politických. Tie by boli súčasťou série nástrojov, o ktorých o ktorej som hovorila na začiatku. Ďalej by sa mali spomenúť e, viditeľné a konkrétne príklady, ktoré sa objavili vo verejnej sfére. Nebudem tu vymenovávať všetky veci, iba tie, ktoré sú v podstate praktickými návrhmi, praktickými opatreniami, ktoré je možné e, akceptovať. Čo sa týka z tohoto súboru nástrojov, mali by tu byť určení aktéry a takisto lehota do konca roka. To by bolo naozaj napomocné. A čo sa týka ešte kompromisu 3, Včera sme mali e, diskusiu o právach, ktoré, ktoré sa spomínajú práve v kompromisnom pozmeňovacom návrhu 3. Pokiaľ viem, spoločné chápanie, na ktorom sme sa zhodli, je, že by sme nemali spomínať konkrétne názvy náboženstiev v tomto kompromisnom pozmenujúcom návrhu ani názvy krajín, konkrétnych krajín, pretože potom pre niektoré politické skupiny by nebol tento pozmeňujúci návrh akceptovateľný. Po stretnutí sme vymazali všetky názvy náboženstiev a všetky krajiny a teraz sa politické strany zhodli, že takto upravený kompromis je pre nich priateľný. Ak by to e, nebolo možné, tak by sme pôvodné pozmeňujúce návrhy predložili tak, aby sa o nich hlasovalo oddelenie. A napokon ešte k šestke, kompromisný návrh 6. Opäť tu máme rozličné práva, právo e, viery alebo v nič neveriť, právo na ženského vyznania alebo zmeny na boženského vyznania, právo na zhromažďovanie, právo na výchovu detí e, v istom duchu, v istom vierovýznaní a takisto právo na e, manželstvo, ale právo nevydať sa alebo neoženiť sa je tu spomenuté konkrétne tiež. Takto sme sa dohodli v kompromisnom znení včera, ale ja by som to chcela odtiaľ vymazať, pretože právo na sobáš bez toho akej, akéhokoľvek náboženského význania sú e, jednotliví záujemcovia o sobáš. To už je v bode K, takže ja by som to chcela vy, e, vyňať z kompromisu 6, aby to nebolo na dvoch rôznych miestach tohto textu. Ak by to bolo akceptovateľné, e, tak kolegovia z iných politických skupín, tieňoví spravodajci, ja prosím, informujte ma do pondelka, ak by to nebolo možné ale všimnite si, že text v bode K bude upravený ústnym pozmenujúcim návrhom. A ešte kompromis 9 a nový text, ktorý som prijala, tým som vlastne na začiatku e, začala. Po včera som stretnutí by som ocenila, ak by tieňoví spravodajcovia e, ma oboznámali mili s tým, či je deviatka akceptovateľná v takom znení, akom teraz existuje, alebo nie. Inak e, tu bude ústne predložený pozmeňujúci návrh počas hlasovania. To je všetko z mojej strany, veľmi krátko. A rada si vypočujem kritiku, návrhy a poznámky zo strany kolegov. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Pani Andrikiene. Keď sa... Any of the shadows here. Nevidím tu žiadnych kolegov, keď tak pozerám po miestnosti. Vypočula som si spätnú väzbu od zelených, ale podľa mňa ešte potrebujete aspoň jedno stretnutie s ďalšími eh, tieňovými spravodajcami, alebo vedia, že do pondelka vám majú poslať pripomienky, alebo ako im to dáme na vedomie ostatným. Myslím si, že sekretariat sa im ozve povie, že sme si vypočuli vašu prezentáciu a bohužiaľ tu nebol prítomný ani jeden tieňový spravodajca, ale že by mali do pondelka poslať svoje návrhy. Dostala som od, od zelených poznámku, ktorú som dostala dosť neskoro, až včera večer, obsahuje odporúčania a je dosť ťažké teraz sa k tomu vyjadriť, lebo tento e, návrh bol rozoslaný pred 9. večer a asi už sa nedalo k tomu nič povedať, zareagovať na to v takých neskorých hodinách. Podľa mňa by malo zmysel, keby ste si to prešli podrobne krok po kroku. Ja myslím, že vám to odovzdáme. Povedali ste, že lehota je v pondelok? Je aj hodina nejaká presnejšia? 6 hodín popoludne alebo podvečer. Zvyčajne kolegovia, kým prídu do Štrasburgu, potrebujú nejaký čas, takže 6 hodín večer v pondelok. V poriadku hovorí predsedajúca a chcem vám pripomenúť, že budúca výmena názorov sa uskutoční 20. mája po výbore DROA. A možno by sme to mohli ešte pripísať do toho listu tieňovým spravodajcom, aby si to poznamenali do kalendára a 30. mája bude hlasovanie v tejto veci, ale vidím, že ešte sa odohrajú mnohé diskusie pri hlasovaní. Možno 29. by to bolo eh, aj završené. Prediskutovali sme si to so sekretariatom AFED, ale ešte zatiaľ sme nedostali žiadnu odpoveď. OK. Uh, yes, and, uh poriadku a záverečné hlasovanie bude na plenárke 13. júna. E, zatiaľ vám ďakujem, pani Andrikiene, keď sme mali stretnutie minulý týždeň s Kuhom. Tiež som ich oboznámila že pracujeme na tejto veci a že všetko prebieha v dohodnutom harmonograme v rámci týchto odporúčaní. A prepačte, ešte som zabudla ak máme čas, máme tu pána Boulevard z ERS, ktorý by tiež mohol sa vyjadriť k týmto odporúčaniam. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Len stručne, keďže sme ešte nevideli všetky pozmeňujúce návrhy. Diskutovali sme o nich včera večer a chcel som vám len povedať, že text je ešte stále v etape diskusí. Snažíme sa v tomto texte o väčšiu konzistentnosť v terminológii ľudských práv v celom kontexte, keďže sa diskutuje aj s členskými krajinami o tom, že terminológia sa zmení z jedného odseku do druhého. My to chceme ošetriť, aby terminológia ľudských práv bola jednotná. V celom texte snažíme sa vyhnúť opakovaniu uh, informácií, sústreďujeme sa na špecifické otázky, mm, neopakovať ich tiež a to chcem zdôrazniť, e, sme v prvom návrhu, ktorý sme dostali, e, sme chceli s členskými e, štá, štátmi, a vy, pani predsednička, to viete, hovorilo sa o tej téme štyroch usmernení, tak tu spolupracujeme s členskými krajinami a mohla by sa táto diskusia nasmerovať správnym spôsobom. Pravdepodobne e, vás poteší, že niektoré s komentárom už boli zapracované do nového textu usmernení, takže tie vám tie nám umožnia podeliť sa o tieto nové veci. Ďakujem a teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu programu. Ide o výmenu názorov s ostatnými e, v ostatných e, usmerneniach. Ide o usmernenie EU týkajúce sa trestu smrti. Ešte stále čakáme na kolegov z ostatných parlamentov, ktorí sa chceli k nám pridať, kde sú Takže ešte počkáme pár minút, pretože kolegovia zo Strednej Ázie, Afriky a krajín Magrebu ich vlak mal prísť o desiatej na Gardimidi a teraz eh, musíme zistiť, že kde sú, či sú na ceste, alebo či štrajkujú. Takže pár minút, 5 minút. So, let us... Takže v poriadku začneme znovu. Výmena názorov k revidovanému usmernení EÚ o treste smrti 22. apríla. E, Rada pre zahraničné otázky schválila túto revidovanú usmernenie EÚ. Týkate sa trestu smrti, máte to vo vašich dokumentoch a ja predpokladám, že naši hostia to majú tiež vo svojich dokumentoch. Mohli by ste, prosím, to zabezpečiť? A keď to tak náhodou nie je, dobre, majú to. Európska únia, myslím si, že kladie veľký dôraz na boj proti trestu smrti. Bezpočetné kroky sa podnikajú v mnohých krajinách, ale aj multilaterálne fóra, napríklad OSN, kde EÚ je veľmi aktívna získava <clears throat> väčšiu podporu pre rezolúciu nedávnu v valnom zhromaždení OSN, kde máme zasa vyšší počet krajín, ktoré hlasovali za rezolúciu OSN na zrušenie trestu smrti. Európska únia pracuje úzko s rozličnými členskými krajinami a sleduje túto oblasť. 5. 12. až 15. E, júna bude v Madride 5. kongres proti trestu smrti a to bude znovu dobrá príležitosť, aby sa e, zdôraznil Ehm, nepodmienečný záväzok EÚ v boji proti e, trestu smrti a pán Kasach, náš podpredseda, s nami dnes nemôže byť, ale bude zastupovať parlament na tomto svetovom kongrese. Sme teda radi, že tu máme zástupcu parlamentu. <clears throat> Predtým, ako predstavím našich rečníkov, dovolte mi veľmi srdečne privítať delegáciu 20 členov parlamentu zo 4 regiónov. Vítajte. E, snažili ste sa cestovať teda tak ďaleko. Vy ste zo Strednej Ázie, Východnej Afriky, Východnej Európy, Stredného východu a Severnej Afriky. A zastupujete 10 krajín, ktoré ešte praktizujú trestné Kazachstan, Tadžikistan, Kenia, Tanzánia, Uganda a Bielorusko, Jordánsko, Maroko, Tunisko. Takže srdečne vás vítame. Ďakujem, že ste mohli prísť včas, aby ste si vypočuli uh, aj našich uh, hostujúcich rečníkov, David Nichols, Amnesty International, je z, Br- z bruselskej organizácie Amnesty International, je poverený zahraničnými otázkami a on eh, zdôrazní nedávnu správu Amnesty International k trestu smrti a k eh, popravám v roku 2012, eh, takže to je náš prvý rečník. A potom si vypočujeme predstaviteľa SVČ, je to niečo ako naše ministerstvo zahraničných vecí. Ich práca v boji proti trestu smrti je, je jednoznačná. Tiež si vypočujeme Európsku komisiu a výbor Takže pán Nichols, Amnesty, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem za zorganizovanie tejto diskusie pred Svetovým kongresom Chcel by som načrtnúť niekoľko bodov k tejto výročnej správe o treste smrti. Táto vyšla len pred pár týždňami a možno ešte niekoľko komentárov k nedávno revidovanom usmerneniu predtým, ako ich SVČ zverejní. Takže výročná správa k trestu smrti bola eh, vydaná, zverejnená pred pár týždňami Dúfam, že to je v informačnom balíku pre toto stretnutie. Sú tu také dve všeobecné tendencie trestu smrti v roku 2012. Prvá, dobrá správa, celková tendencia na zrušenie trestu smrti pokračuje aj v roku 2012. Trest smrti je naďalej obmedzený na izolovanú skupinu krajín vo svete roku 2012 popravy sa vykonali v 21 krajinách. To je to isté ako v roku 2011. Počet poprav v roku 2012 je rovnaký ako v predošlom roku 680. Ale je tu jedna veľká e, zátvorka a to sú popravy v Číne. To je najväčší popravca na svete a je tam, ide o tisíc, vyše tisíc ľudí. Čína nevedie žiadne štatistiky o treste smrti. Máme ťažké získať spolahlivé dáta o popravách v tejto krajine, aby sme mali nejaké číslo. Počet krajín, kde sú rozsudky smrti e, realizované sa znížil z 63 na 57 a 5 najväčších popravcov vo svete sú, to je stále rovnaká, Čína, Irán, Irak, Juž, eh, Sávská Arábia a USA. Druhá tendencia, ktorú sme si všimli v roku 2012, je tá, že je tu opätovné obnovenie poprav v niektorých krajinách v Indii, Pakistane, Gambii a tiež Japonsku. Mnohé z týchto poprav sú motivované populistickými dôvodmi, kde sa využíva zámienka um, schválenie verejnosti uh, pre takýto čin. Popravy uh, však uh, majú aj určitý pozitívny aspekt a síce v niektorých krajinách sme si všimli, že popravy um, prebiehali dlhé roky, v roku 2012 neprebehli napríklad na Singapúre, Bahrajne a vo Vietname, kde neboli žiadne popravy minulý rok. Príklad Vietnamu je zvlášť zaujímavý pre Európsku úniu, pretože dôvod, prečo tam nie sú popravy, neboli minulý rok, je ten, že už nemohli e, využívať smrtiace látky vyrábané v EÚ kvôli zákazu na vývoz pre tieto látky, ktorý vstúpil do platnosti minulý rok. Ale to, to tiež tento zákaz viedol aj k k odstráneniu takýchto prípadov poprav USA pokiaľ ide o Európu, Bielorusko je jedinou krajinou v Európe a Strednej Ázii, kde sa ľudia popravujú napriek tlaku Európskeho parlamentu, EÚ, Rady Európy a tiež susediacich krajín vrátane Ruskej federácie. Teraz prejdeme k európskej politike eh, v oblasti trestu smrti ako už ste povedali, európska politika v oblasti trestu smrti je proti, silne proti. Európske usmerenia o treste smrti sú najstaršie, e, sú teda e, sú to najlepšie implementované usmernenia v oblasti ľudských práv, ale nedávne revízia, nedávne revidovanie sa vykonalo, ktoré si vyžaduje ďalšiu aktualizáciu. Videli sme aj skutočné zlepšenie v tejto novej verzii usmernení a ja tu mám zoznam piatich najdôležitejších zlepšení, ktoré sme si všimli. Poprvé, veľmi jasné znenie v usmerneniach o európskej politike v trestu smrti pred touto verziou znenia Európska únia bola proti, ale nebolo to explicitne vyjadrené v usmernenia, zatiaľ čo teraz usmernenia jasne formulujú takéto znenie trest smrti je porušením ľudských práv, a nie je tu nejaký dôkaz proti tomu a je tu riziko zabitia nevinných. Toto znenie, a to je dôležité, je obsiahnuté v novom znení, novej verzii. Po druhé, rozšírenie minimálnych noriem v usmerneniach. Je to lepšie odzrkadlenie medzinárodných noriem, minimálnych eh, eh, štandardov. Toto chýbalo. Ale je tu aj rozšírenie rozsahu pôsobnosti, kde môže Európska únia spolupracovať s týmito krajinami. Tretí bod objasnenie toho, kde a ako Európska únia môže konať v jednotlivých prípadoch. Európska únia eh, by mala schopnosť a možnosť eh, pracovať v každom individuálnom prípade vo svete. Tieto rozhodnutia sa ale musia prijať ad hoc Mala by tu byť ale možnosť a potenciál spolupracovať na každom prípade, akomkoľvek prípade, kde hrozí niekomu trest smrti, e, kde niekto bezprostredne čeli e, hrozbe smrti. Je tu tiež možnosť pre EÚ intervenovať právnymi postupmi, čo je veľmi dôležité doplnenie usmernení. Štvrtý bod usmernenia zvyšujú obsah práce EÚ v boji proti utajeniu eh, trestu smrti. Čína je toho dobrým príkladom, kde je absolútne tajomstvo, ktoré obostiera trest smrti. To isté by sa dalo povedať aj na jednotlivé prípady v Bielorusku, kde je nemožné pre právnikov rodiny a jednotlivcov samotných um, získať informácie o nastávajúcom cej poprave. Európska únia teda musí mať schopnosť a možnosť na tomto pracovať. A na záver piatý bod zmienka obsiahnutá v usmerneniach o ostatných politických oblastiach, interakcia trestu smrti s inými politickými oblastiami EU, napríklad e, širšia zmienka na obchod, no, európske nariadenia, e, nástroje, ktoré sa môžu použiť v, pri treste smrti. Tiež je tu uznanie toho, že EÚ musí zabezpečiť, aby všet, akákoľvek technická pomoc tretím krajinám neprispievala k realizácii trestu smrti. To je veľmi dôležitý doplnok k usmerneniam. Je to oblasť, kde práca sa zintenzívnila hlavne organizáciami proti, bojujúcim proti trestu smrti a tešíme sa na dvezné kroky, e, ktoré vykoná Európsky parlament, poslanci a tento výbor budúcnosti. Ďakujem pekne. Thank you very... Ďakujem pekne pán Mikkelsen. Teraz dám slovo pani Viktorii Koreji z ESPC, ktorá nám predstaví nové usmernenia Ďakujem, pani predsedajúca. Rada pre zahraničné otázky 22. apríla schválila mm, upravený a revidovaný text Európskych usmernení o treste smrti. Prvý text bol prijatý v roku 1988, potom bol dvakrát revidovaný 2001 a 2008. Nový text je konsolidáciou európskych skúseností a je vedúcej úlohy EÚ po celom svete smerom k zrušeniu trestu smrti je to na báze konzultácií s členskými štátmi, európskymi službami a občianskými, občianskou spoločnosťou. Ako aj v minulosti, tieto guideliny či usmernenia budú predstavovať základ pre rozvoj tejto oblasti. Čiže čo sa tu deje? Existuje tu silná pozícia pre EÚ z hľadiska zrušenia trestu smrti a uvádza relevantný jazyk, ktorý sa týka strategického plánu o ľudských právach a demokracii, ktoré boli prijaté minulý rok. A okrem toho je tam ešte odvolávka na všetky uznesenia OSN, vrátanie že z poslednej uznesenie 67, ktoré bolo schválené bezprecedentným počtom hlasov 21. decembra 2012. Nové revidované usmernenia tiež sa odvolávajú na Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva a financovanie e, projektov na zrušenie, o čom budeme ešte hovoriť. A už to bolo spomenuté, že je tu e, naredenie Európskeho spoločenstva o určitých o kontrolách určitých e, tovarov, ktoré sa vyvážajú. Takže to napríklad je v súvisí s Vietnamom. Ďalej nové usmernenia tiež e, hovoria o kombinovanej um, uplatňovaní e, ďalších e, nariadení v oblasti ľudských práv a dáva pokyn vedúcim misií, aby pravidelne podávali správy, správy o aplikovaní um, trestu smrti v tretich krajinách. A ako sme teraz počuli, tieto usmernenia aktualizujú minimálne normy vo svetle rezolúcií OSN. Um, ehm, je tam jasný jazyk, ktorý sa týka najvážnejších z, ehm, úmyselných trestných činov, um, tiež je tam odbalávka na určité drogové trest, drogovú trestnú činnosť, um, a tiež napríklad sú tam pravidlá pre podmienky uväznenia, kontaktovania konzulárneho zástupcu a podobne. Takže my máme teraz, tento text sme poslali všetkým európskym delegáciám a chceme šíriť túto politiku rušenia celej EÚ, osobitne v krajinách, ktoré ešte e, zadržiavajú osoby. Ďalej by som chcela povedať e, pár slov o Madridskej svetovom kongrese, ktorý bude 12. až 15. júna a bude to kľúčová konferencia v otázke zrušenia trestu smrti. Má to predstavovať dôležitý milník, ale tiež pripraviť aj stratégie pre budúcnosť, európsky dopad alebo príspevok je veľmi dôležitý, alebo konkrétny budeme bojovať za silnú, jasnú, principiálnu politiku proti trestu smrti a budeme mať možnosť oficiálne prezentovať tieto nové usmernenia. Okrem toho, to bude vynikajúca príležitosť eh, konať e, spolu s e, občianskou spoločnosťou a rozhodnúť o možných e, synergiách. A je treba neustále pokračovať vo vedení kampaní a lobovaní. Európska únia bude zastúpená európskym zast- osobitným zástupcom pre ľudské práva pánom Stavrosom Labrinidisom a on bude mať kľúčový príhovor spolu s ďalšími osobnostiami na otváracom ceremoniáli 12. júna. Všetci tiež čakáme aj na správ, výročnú správu um, od Amnesty International, pretože to je na jeden z našich hlavných spojencov. My spoliehame sa na nich z hľadiska získavania informácií a rôznych analýz a údajov a tiež sme úzko spolupracovali s Nesty International počas e, ťažkého schvalovania uznesenia číslo 67 o, o e, moratórii na popravy. Takže sa tešíme na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem pekne. Predsedajúca, ďakujem pekne, pani Korea. Teraz by som dala slovo Európskej komisii neviem, z ktorého ste riaditeľstva. Ehm, dobrý deň, ja som Patrice Lermont, som z Európskej komisie za nástroj ehm, Európskeho nástroja pre, Európske nástroj pre um, demokraciu a ľudské práva a tento samozrejme e, súča- e, e, boj proti trestu smrti je veľkou súčasťou našej práce. Um, my podporujeme projekty posledných 7 rokov a ten nový nástroj, ktorý teraz bude v platnosti na bližších 7 rokov, ktorou začíname na budúci rok, ten vlastne bude robiť to isté, takže trest smrti naďalej zostáva veľmi silnou, silným jadrom našej činnosti. No, v prospech demokracie. Určite je to podstatné, pretože to je naozaj pridaná hodnota Európskej únie. Keď sa pozriete na ostatných donorov, tak sa veľmi veľa neudialo z hľadiska um, trestu smrti ani v Japonsku, ani v Spojených štátoch, e, ani u iných ďalších donorov. Uh, takže je to trošku taká osamotená práca pre nás. E, čo robíme? Podporujeme projekty v troch oblastiach Poprvé snažíme sa pomôcť e, prepracovať trestné zákonníky, kde ešte stále sú e, tresty smrti, pričom sa snažíme obmedziť e, počet trestných činov, ktoré vedú k trestu smrti. Snažíme sa viesť rokovania, aby sa našli určité alternatívy, aby sa znižila možnosť uvalenia trestu smrti na niekoho a poskytnúť právnu pomoc. Druhá časť práce sa týka čo najviac podporovať medzinárodné normy alebo vypracovanie medzinárodných noriem, ktoré by minimálne zaručovali ochranu tým, ktorí sú pred trestom smrti a by z toho bol medzinárodný nástroj. Toto by malo byť eh, také know-how eh, nie, nie v tom zmysle, že akceptujeme trest smrti, len e, chceme, aby aj keď už niekto je odsudený na trest smrti, nejakým spôsobom pomôcť tejto osobe. Ehm, a po tretie podporujeme medzinárodné organizácie alebo občianskú spoločnosť, ktoré sa snažia um, pracovať proti um, tomuto alebo respektíve za zrušenie trestu smrti, nech to je na akejkoľvek úrovni. A tieto tri druhy činnosti sa dejú prakticky na celom svete. My sme aktívni po celom svete, podporujeme projekty v rozvojových krajinách, ale aj nielen v rozvojových krajinách, ako napríklad v Spojených štátoch, Japonsku, Rusku, aj v iných častiach sveta, takže prakticky nemáme obmedzenie z hľadiska toho, kde môžeme pôsobiť. Jedna vec je, že politika rozširovania EÚ e, to tiež obsahuje ako podmienku, ak sa niekto chce stať kandidátom, nesmie mať trest smrti, takže to e, sa tiež dotýka aj e, ovplyvňuje to budúcnosť potenciálnych kandidátov. Ďalej z 20 miliónov operácií máme 14 nových projektov, minulý týždeň máme projekt v Mongolsku, kde došlo k zrušeniu. Podporovali sme aj v Marylande e, a v Illinois, v amerických štátoch, e, zrušenie trestu smrti. A to je tiež naša práca, že v Marylande došlo k zrušeniu Ďalej, ďalšia oblasť, kde budeme pracovať intenzívne, to je Ázia, napríklad tlačíme Myanmar na zrušenie trestu smrti, potom africké krajiny, kde sa snažíme zapojiť e, konkrétnymi projektami a dúfame, že možno by e, Afrika by sa mohla stať e, najbližším kontinentom za zrušenie. Ďalej máme Madridskú konferenciu, ktorá už bola spomenutá predrečničkou, ktorá popisuje všetky e, alebo zhrňuje všetky naše činnosti a myslím si, že to je vrcholom všetkého toho nášho úsilia. Ako som povedal v úvode, a možno aj skončím, e, že trest či zostane našou prioritou aj z politického hľadiska, aj z finančného hľadiska to znamená, že sa budú poskytovať prostriedky silným aktivistom, ktorí naozaj budú presadzovať túto agendu. Ďakujem pekne, predsedajúca. Ďakujem. Takže môžeme mať e, výmenu názorov. Kto by sa chcel ujať slova? Takže som tu ja. A mám otázku na vás, David. Pri mnohých príležitostiach, keď diskutujeme s diplomatmi alebo nedávno aj s ministrom spravodlivosti e, zo Saudskej Arábie, e, pochádzajú z krajín, kde moslimské náboženstvo má veľmi dôležitú úlohu alebo silnú úlohu a často hovoria, sú to protireč, či, že tvrdia, že nie je možné kvôli Koránu zrušiť e, trest smrti. Existuje už nejaký posun v tomto myslení, alebo je to tak, že viaceré krajiny sú e, proti zrušeniu trestu smrti? Myslím, že pred dvoma týždňami mali sme delegáciu e, pre vzťahy s Iránom, mali sme rokovanie, ktoré sa týkalo poprav a ešte určitých e, súdnych konaní ukončených a dozvedela som sa, že väčšina popravených osôb bola obvinená z toho, že obchodovali s drogami. A niekedy ani nie tí, ktorí zarábajú veľké peniaze, ale práve tí drobní, ktorí si ani nemôžu dovoliť zaplatiť právnika. Takže v rozprave vznikla otázka, že čo môže urobiť Európska únia viac alebo ináč v týchto prípadoch pretože niektoré projekty, nie je ich veľa, ale niektoré napríklad podporujú Irán v boji proti obchodovaniu s drogami. E, či keď sa nájde viac e, páchateľov, či bude potom aj viac adeptov na trest smrti, ako to sa vyvíja. E, Čína tiež v posledných rokoch popravila mnohých ľudí ale myslím, že ten pomer medzi populáciou a popravami je, počtom obyvateľov a popravami je Singapur, nie? Je to Čína? Aha, tak opravujte ma, že je to Čína, Čína. Takže teraz sme v takej situácii, kedy pred pár rokmi sa situácia v Číne zlepšila takým spôsobom, že myslím najvyšší súd musel preskúmať ešte raz všetky rozhodnutia o treste smrti Takže bolo to výrazné zlepšenie v tom zmysle, že aspoň mohli preskúmať, že či to boli spravodlivé podmienky dodržané. Takže ďalšia otázka je, spomínali ste, že parlament a EÚ by mali preskúmavať všetky práce, ktoré vykonávame a nemali by sme podporovať ehm, trest smrti ani nepriamo. A my sme v našom výbore mali rozpravu a počuli sme, že niektoré firmy, ktoré ehm, pôsobia v Európe, ehm, majú pre, po, predávajú liečivo, propofol, e, vyrába nemecká veľká firma a bol te, sérum bol pou, toto serum bolo použité na výrobu e, smrtiacich jedovatých, smrteľne jedovatých inekcií v štáte Missouri v Spojených štátoch a pokiaľ viem, táto firma mala monopol, v Amerike to nevedeli sami vyrobiť a my sme chceli zabrániť exportu, respektíve sme chceli dostať do prílohy všetkých eh, takýchto zo, zo, zoznamu prílohy, ktoré obsahuje zoznam všetkých takýchto sér alebo chemických látok, aby sme zakázali export eh, týchto látok z EÚ. Neviem, že na koho je táto otázka, či je to na pána Lenomona, či na pani Kurie, či sa táto politika rozvíja, alebo v akom stave je z hľadiska rozširovania tohto zoznamu látok. Možno, že som to prepočula. Myslím, že nikto nehovoril o situácii v Tajvane. Počuli sme, že aj krajina, ktorá dlho nepopravovala ľudí, začala začiatkom minulého roku opäť s popravami vo veľkom. A potom by som si ešte chcela vypočuť kolegov z iných parlamentov, Chcela by som vám pripomenúť, že Európska únia má veľmi prísnu politiku otázkach zrušenia trestu smrti, ale tu máme niektorých poslancov, ktorí nehlasujú e, za uznesenia o treste smrti. Často sa zdržia, pretože v rámci svojich e, programov, svojich e, politických strán si nemyslia, že otázka trestu smrti je dôležitá téma súvisiaca s ľudskými právami. Nech sa páči, pán Nichols. Uh, Ďakujem vám, pani predsedajúca, za otázku. Začnem pos- vašou poslednou poznámkou, ktorá sa mhm. týka medikamentov používaných pri treste smrti v rokoch 2010 a predtým, a to sú lieky, ktoré sú teraz v prílohe tohto nariadenia. Na konci roka 2011 tam boli vložené a v roku 2012 toto nariadenie prišlo do platnosti. Je to mm, príloha k nariadeniu, kde sú zoznamy všetkých takýchto látok, ale všetky, úplne všetky tam nie sú. Chceli by sme, aby ďalšie látky sa ocitli na tomto zozname. A samotné nariadenie by sa takisto malo rozšíriť. A takisto uh, klauzula, ktorá by sa mala, um, o ktorú by sa malo nariadenie rozšíriť, by E, mala zahrnúť aj také lieky, ktoré v budúcnosti sa mienia používať v zmesiach na popravy. Celé mesiace totiž to treba teraz čakať, kým je možné zrušiť takýto liek, respektíve pridať ho na zoznam príloh, ktorý, e, ktorá zakazuje tieto lieky. Komisia pripravila nový návrh pri modernizovaní, pri prepačte, novelizovaní týchto príloh iným spôsobom a takisto iným spôsobom sa upravuje a novelizuje samotné nariadenie, tak aby sa tieto lehoty mnohomesačné skrátili. Možno teraz sa nám to podarí do leta a celkom určite do septembra zmeniť posledné znenie. Parlament je spolu zákonodarcom a dúfame, že keď neskôr koncom roka príde táto právna norma do Európskeho parlamentu, že nás e, podporíte. Čo sa týka Číny, mnoho pozitívnych hm, pohnutok e, sa objavilo v správach o Číne. Je to napríklad aj Národný akčný plán pre ľudské práva, ktorý vstúpil do platnosti minulý rok, ale právnici, ktorí pracujú v Číne, musia preskúmať aj dopad v praxi týchto všetkých zmien a textov. Zatiaľ nemáme podrobné informácie o tom, ko, aký počet Číňanov bol popravený. Máme len dôkazy, ktoré vidíme v správach a to je obmedzený zdroj informácií, ale zatiaľ sme nespozorovali žiadnu zmenu, čiže tvrdíme, že nemôžeme teraz posúdiť situáciu v Číne, pretože nemáme dostatočné informácie z terénu. Európska únia a poslanci kladú otázky čínskym úradom o popravách. Bolo by dobre, keby sa v tom v maximálnej možnej miere pokračovalo. Čo sa týka Iránu a pašovaniu drog, samozrejme veľmi ťažké spolupracovať akýmkoľvek spôsobom s Iránom. V minulosti trest smrti bola jediná vec, o ktorej Irán bol ochotný sa vôbec rozprávať s EÚ a niekedy s mimovládkami ale teraz je čoraz ťažšie nadviazať s Iránom rozhovor aj o tejto veci. Je však jasné, že spolupráca s iránskymi úradmi istým spôsobom funguje bilaterálne, takisto prostredníctvom agentúr OSN, ktoré sa venujú e, riešeniu drog a niekedy sa pozorujú aj popravy ľudí, ktorí istým spôsobom súvisia s drogami. Dúfame, že v nových usmerneniach bude aj mm, istá doložka, ktorá by e, zabránila istým spôsobom mm, dávania do súvislosti tresty smrti a drogy. Čo sa týka Saudskej Arábie, Často sa úrady v týchto krajinách venujú takýmto informáciám, ale keď hovoríme s občianskou spoločnosťou, s aktivistami a mimovládkami, tí úplne inak vidia trest smrti v daných krajinách, aj inak interpretujú veci ako vláda. Takže bolo by dobre sa pozhoverať aj s nimi nie, e, o tejto veci kvôli vyváženejšiemu pohľadu. A potom ešte treba povedať, že krajiny, ktoré majú islamskú tradíciu a buď zakázali trest smrti, alebo majú moratória, dlhodobé moratória voči trestom smrti, e, niektoré z nich hlasovali za rezolúciu predmetnú OSN, najmä na severe Afriky a na Strednom východe, sú takéto krajiny, ktoré majú moratórium na trest smrti, takže je bolo by dobre si to prediskutovať aj s nimi. Myslím si, že toto je všetko, čo sa týka otázok položených. Ešte jedna vec. Na začiatku som spomenul, že politika EÚ je celkovo dobrá v oblasti trestu smrti, ale usmernenia sú síce jasné, aj dobre známe, ale to neznamená, že by EÚ nemohlo urobiť viac tejto veci, ani to neznamená, že boj proti trestu smrti by nemohol byť e, výraznejší v situáciách, kedy EÚ hovorí so svojimi strategickými partnermi. Jasné, že je to citlivá vec hovoriť o treste smrti v takýchto súvislostiach a že to zvyšuje aj tlak na inštitúcie EÚ ale treba, aby boli otázky súvisiace s trestom smrti riešené v takýchto rozhovoroch vrátane z USA. E, treba však pristupovať individuálne k všetkým veciam, najmä keď ide o urgentné situácie, keď náhodou e, existuje človek, ktorý, ktorému hrozí okamžitá krát, krátkom dobe poprava. EÚ by sa malo zaktivizovať vrátane najvyšších úrovní, zoznámiť sa s touto situáciou, s načasovaním a s urgentnosťou a potom jediným spôsobom, ako niečo zmeniť, je častokrát aktivita z najvyššej úrovne. Častokrát stačí len odklad vykonania popravy a privolania istej zvýšenej pozornosti na tento prípad. Ako vo všeobecnosti to častokrát je veľmi dobre. Ďakujem. Pani Korea, chceli by ste sa ujať slova ešte raz? Ak áno, poprosila by som vás, aby ste e, predložili aj isté pozorovania k tomu, čo povedal David Nicholson o strategických partneroch. A potom pani Jule Namo. Ďakujem za slovo. Poznamenali sme si vaše e, poznámky, aj teda fakt, že by sme mali sa venovať e, týmito, týmto strategickým partnerom ešte viac. Vieme, že je to častokrát veľmi citlivé hovoriť o týchto veciach. Tieto revidované úsmernenia sú tu možno práve preto. Ide tu o to, že by nám mali pomôcť aj v takých situáciách, kedy nie je vždy ľahké položiť rozhodnutie na stôl. Takže máme tu nový nástroj a dúfame, že keď si urobíme inventúru, tak budeme schopní konštatovať, že sme sa lepšie spájali a koordinovali s partnermi v ohľadne trestu smrti a že sme dosiahli týmto lepšie výsledky. Ďakujeme pani Julina Ma. Pán Julina Ma. E, ďakujem pani predsedajúca. Chcem len potvrdiť v otázke nariadenia 1, 2, 3, 6, že sme novelizovali prílohu 2 článku 3 minulý rok a e, implementácia sa začala už minulý rok. Teraz sme vo fáze hodnotenia dopadu, ktoré prebieha a závisí od výsledkov, ktoré prídu v budúcich mesiacoch pri tom, čo sa vynorí pri revidovaní tohto nariadenia. Chcem len pripomenúť, že toto nariadenie bolo prijaté v rokom 2005 a implementácia začala v roku 2006. Posledná revízia začala v roku 2011-2012. Takže je to re- ne- relatívne nedávna právna norma a posudzovanie toho, čo ešte treba urobiť, to príde až v nasledujúcich mesiacoch a rokoch. Ďakujem. Ďakujem vám, ďakujem všetkým. Dovolte mi povedať i to, padam, pani Koria, povedali ste o tom, že ste vzali veci na vedomie a že vám tieto usmernenia pomôžu, aby ste mohli o veciach hovoriť so strategickými partnermi. E, vážim si, čo ste povedali, ale nemyslím si, že hovoriť o treste smrti je to najťažšie, čo sa, o čom sa dá hovoriť so strategickými partnermi. Napríklad v USA mnohé štáty v rámci federácie už zrušili trest smrti. Čiže vidíte, že oni sami vidia, že spoločnosť v Amerike a politické vedenie v Amerike má iný názor na trest smrti ako zakotvenie, jeho zakotvenie v legislatíve v Číne. Dokonca sa ani len neuznáva, že majú nejaký problém v oblasti trestu smrti, preto sa postupuje ďalej veľmi veľmi pomaly. Myslím si, že v Rusku už trest smrti sa nevykonáva. Nie, v, Rusku nie, ale v Indii. V Indii sa vykonáva trest smrti, ale neviem prečo by to malo byť nejaké mimoriadne ťažké hovoriť o takomto niečom so strategickými partnermi. Naše stanovisko k trestu smrti je jasné. Bez ohľadu na to, o ktorej krajine sa hovorí, vždy je známe, že ľudia žiadajú zrušenie trestu smrti. Neviem, či to je úplná pravda, ale je jasné, že keď politické e, vedenie neformuje verejnú mienku v zmysle, aby sa zmenil trest smrti, a ak politické vedenie e, chce síce zrušiť trest smrti, ale najprv zorganizuje referendum o tom, či áno alebo nie, to je istá slepá ulička. Niektoré naše členské štáty veľmi dobre o tom vedia. Pozbudzujem vás nie len za seba ako osobu, ale za človeka, čo robí v európskych inštitúciách, aby naozaj hovorili o treste smrti s partnermi. To by nemalo byť až také ťažké. A teraz eh, 5. svetový kongres v Madride o treste smrti, ktorý sa bude čoskoro konať. Uvidíme, čo sa na ňom dohodne v oblasti boja proti trestu smrti. A teraz pán Kazach, potom pán Kazach nám povie o tom, čo sa na tom kongrese dialo. Ďakujem všetkým, ktorí ste prišli k tejto téme. E, posledný bod na programe sú, je bod rôzne nemáme nič, bode rôzne, zasadneme 27. a 28. mája na budúce. Informovali sme poslankyne a poslancov tohto podvýboru, že stretnutie kontaktnej skupiny dnes nebude. A teraz končí toto verejné zasadnutie a pokračujeme stretnutím za zatvorenými dverami, okrúhlym stolom s poslankyňami a poslancami. Takže všetci tí, ktorí nebudú prítomní na stretnutí so zatvorenými dverami, môžem vás poprosiť, aby ste čím skôr odišli z miestnosti. Ďakujem vám.